Dobré ráno, všetkých vás tu zdravím. Začíname našu schôdzu. Prvým bodom na programe sú otázky týkajúce sa ľudských práv, demokracie a právneho štátu v zmysle článku 144. Prvá rozpráva sa týka prípadov porušovania ľudských pardon, situácie v Turecku, najmä odvolania zvolených starostov. Predtým, než začneme diskutovať, by som rád povedal, že v priebehu plenárnej schôdze tento týždeň testujeme nový systém, ktorý umožní poslancom sa elektronicky registrovať do spontánnej rozpravy Catch the Eye aj do procesu pokladania modrej karty. Už ste obdržali e-mail s informáciami týkajúcimi sa tohto nového systému. A taktiež pred sebou na stole máte inštrukcie v písomnej podobe. Takže môžete sa prihlásiť o slovo tým, že využite špeciálne tlačítka na vašej, vašom hlasovacom zariadení. Taktiež budete mať možnosť požiadať o slovo obvyklým spôsobom, tým, že zdvihnete kus bieleho papiera alebo že prídete osobne za niekým zo sekretariátu alebo tým, že zvihnete modrú kartu a chcete položiť otázku v rámci modrej karty. Tento test prebehne niekoľkokrát v rámci viacerých diskusí, takže prosím, majte so sebou stále hlasovaciu kartičku. Tento systém bude taktiež testovaný hneď v priebehu tejto prvej diskusie, ktorá začína. A táto sa týka, ako som povedal, situácie v Turecku, najmä odvolania zvolených starostov. A teraz by som na 2,5 minúty chcel dať slovo pánu Lagodinskému, ktorý je prvý zo spravodajcov. Milí kolegovia a kolegyne, ja by som chcel dať vám jednu radu. Choďte o jeden blok ďalej na e, Európsky súdny dvor pre ľudské práva. Urobil som to včera, tam nejde o uznesenia, je tam o ľudí a ich práva. Ja som včera sa pozrel do očí pani Demeter, ktorá bojuje o slobodu svojho manžela. Dnes tam nejde o pani Demeter, ide tu o e, troch e, starostov v Turecku, ktorí boli zosadení napriek tomu, že bol demokraticky zvolený. Ide tu Ahmada Turka o vidia o Žeke. Ide tu o viac než 400 ďalších ľudí, ktorí nemali žiadny úrad a taktiež boli zatknutí v tejto sérii zatýkaní. Ide tu o Džana Tavkata Dioglu, ktorý predseda e, organizácií v Istambule a on tweetoval niečo v roku 2012. V roku 2012, dobre počujete, a dnes v tomto uznesení ide aj o bezpečnosť eh, ľudskoprávnych aktivistov, ľudí, ktorí sa sadzujú za to, aby chránili práva slobodu iných ľudí a riskujú svoju vlastnú bezpečnosť. Napríklad Vejzl Ok, ktorý včera bol odsudený, pretože tzv. urazil justíciu. Je to právnik. Ale v tomto uznesení ide oveľa viac. Ide tu o vzťah medzi EÚ a Tureckom. Ako si predstavujeme budúcnosť týchto vzťahov? Táto budúcnosť je komplikovaná, ale v tejto budúcnosti sa nemôže stať, že 20 všetkých väzňov v tureckých väzeniach tam sedí kvôli tomu, že sú obvinení z terorizmu a sedia tam preto, že bez toho, že by to bolo doložené. Takáto budúcnosť musí byť európska a preto sa oplatí hádať s tureckou vládou, pretože spoločnosť v Turecku je roznorodá a miluje slobodu. A pre nich sa oplatí bojovať za ich ľudské práva. Ja viem, že nie všetci zdieľate tento názor, ale myslím si, že je dôležité naďalej obhajovať európsku perspektívu v Turecku. Ale táto perspektíva musí vychádzať zo spoločného základu, ktorým je rešpekt, e, vzájomný rešpekt, ale aj nepodmienečný, bezpodmienečný rešpekt pre právny štát a ľudské práva. O to ide v tomto uznesení. Ďakujem. A ďalej bude hovoriť pán Madison, ktorý je taktiež spravodajcom, ale nevidím ho tu v miestnosti. Takže pán Sanchez Amor dostáva slovo. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som povedať, že som spokojný s tým, že sa nám podarilo s ostatnými politickými skupinami dohodnúť na tomto uznesení. Bolo to ľahké, pretože to, ako sa stále zhoršujú ľudské práva v Turecku, tak je stále ťažšie to ospravedlňovať a myslím si všetkým jasné, že turecký e, trestnoprávny systém je nástrojom, ktorý je navrhnutý a niekedy využívaný na to, aby sa e, politickí oponenti umlčali. Takže skutočne je tam sú tam takéto kroky zo strany vlády, sú odstraňovaní e, starostovia, ktorí boli zvolení. Ja by som chcel povedať, že tu nejde o porušovanie práv po súdnom konaní Ide tu o to, že nedávno bol zvolený starosta a vláda ho sa snaží odstrániť. E, samozrejme, tento starosta je z opačnej politickej e, strany a tým pádom tam nie je súdne konanie, ani žiadny sudca, ani žiadne záruky. A tento proces sa používa na to, aby sa zastrešovali ešte ďalší e, starostovia. Napríklad sociálne-demokratický primátor Istanbulu musel byť zvolený dvakrát, aby ukázal, nakoľko ho ľudia podporujú ale v prípade týchto starostov tu nejde o stranickú solidaritu. My tu braníme lokálnu demokraciu v Turecku. Nech už e, títo primátori majú akékoľvek e, percentá. Vidíme, že sa toho v Turecku deje veľa a e, vláda sa snaží si zachovať kontrolu a moc v spoločnosti a Európska únia sa musí znovu pozrieť a prehodnotiť našu spoluprácu s Tureckom, pretože E, vidíme, že situácia stále zhoršuje. Ďakujem. Pán al sahlani na minútu a pol. Pani al sahlani Vážení kolegovia, vážený pán predseda, na úvod by som chcela poďakovať všetkým kolegom zo všetkých politických skupín za dobrú spoluprácu a rokovania v súvislosti s týmto uznesením, ktoré sústredí na to, čo sa momentálne odohráva. Toto uznesenie nehovorí len o tom, že miestny e, starosta za CHP, ktorý vyhral voľby, bol za postovanie vecí na sociálnych médiách odsudený na 9 rokov 8 mesiacov vo vezení. Ide tu aj o situáciu na ďalších miestach. Toto uznesenie počerkuje ten komplexnejší problém, ktorý v Turecku majú, prenasledovanie ľudskoprávnych aktivistov, opozície, politické zneužívanie moci, zneužívanie legislatívy na boj proti terorizmu. Turecko je dôležitou krajinou pre EÚ, ale taktiež bude predstavovať veľkú výzvu v rámci našej zahraničnej politiky. A dúfam, že nebudeme potrebovať dlhý rad takýchto uznesení o Turecku, ale ja aj moja politická skupina sme pripravení Turecko zaradiť na program e, našich schôdzí, pokiaľ sa tam budú porušovať ľudské práva, pokiaľ princípy právneho štátu a demokracie sa nebudú rešpektovať. Dúfam, že odsúhlasíme toto uznesenie a dúfam, že taktiež vyjadríme našu podporu demokratickým sílam v Turecku. Ďakujem. Pani Demirol na dve minúty. Pán predseda, dámy a páni, áno, prebehli komunálne voľby v Turecku, e, obyvateľstvo volilo, rozhodli sa. No a čo sa stalo potom? Zvolení e, primátori nemohli nastúpiť do úradu, a bol tam dosadený e, človek za výmočných okolností miesto nich a myslím si, že toto je neakceptovateľné, treba to povedať. Ale vážení kolegovia, vláda AKP napadá e, politiko z CHP, taktiež e, politik, kvôli nejakému tweetu, ktorý je z tejto strany, bol odsudený na takmer 10 rokov vo vezení. To je skutočné šialenstvo. Vážení kolegovia, v Turecku je napríklad e, takmer 5000 e, členov HDP za e, mrežami, sú to rôzni aj novinári, pán napríklad s týmito politikmi taktiež cítim solidaritu Pán Erdoğan sa snaží ťažiť z tejto situácie, ale bohužiaľ mu to príliš nepomáha. Videli sme, že bol porazený vo voľbách a vidíme, že v Turecku môže dôjsť k zmene, ale dámy a páni, nede tu len o právny štát, tu je otázka e, slobody vyjadrovania, slobodných médií, ale navyše vedeli ste napríklad, že Turecku je e, krajinou, kde je najviac zavraždených žien. Viete, že v Turecku stúpa počet znásilnení detí v náboženských zariadeniach, že tam zomierajú e, každý deň ľudia v zamestnaní pri práci a taktiež je tam e, násilie proti odborárom, e, podkopáva sa tam činnosť organizácie občanskej spoločnosti. Toto, dámy a páni, je dôležité, je treba tomu venovať pozornosť. Turecko prekonáva hospodárskú a politickú krízu, no a tieto krízy sa vzájomne vyživujú. Môžem, poruči- môžem dosvedčiť, že obyvateľstvu sa vodí veľmi zle a mali by sme tento téme venovať väčšiu pozornosť. Mali by sme začať vlastnou politikou, zmeňme našu politiku, prestaňme byť pokryteckí, čo sa týka napríklad útečenského e, paktu, ten ob, musíme opustiť, musíme tu prijať viac ľudí, pretože oni už nemajú šancu na dobrú existenciu v Turecku. Ďakujem. A teraz bude hovoriť pani Šojdrová. Ďakujem za slovo. Kolegyne a kolegovia, chcela by som poďakovať všetkým spolupredkladateľom tejto správy za spoluprácu. Tam sa jasne ukázalo, že nám ide o podporu demokratických síl v Turecku, o ľudské a politické práva. Súčasný postoj vlády prekračuje všetky medze voči Kurdom a to dlhodobo je situácia Kurdov v Turecku komplikovaná, ale to, čo sa tam deje, to si skutočne vyžaduje naše akutné konanie, apel na tureckú vládu, že takýmto spôsobom nemôže postupovať ako člen Rady Európy a NATO. Áno, PKK je organizácia, ktorú aj EÚ považuje za teroristickú, ale to neznamená, že Turecko môže uplatňovať kolektívnu vinu voči všetkým kurdským politikom. Toto je prístup, ktorý by mohol vo svojom dôsledku viesť ďalšie genocíde. Turecká vláda ide sama proti sebe. Mala by sa snažiť nájsť východisko pre pokojné vzťahy s Kurdami a nemala by poručovať svoje vlastné zákony, tak ako to uvádza naša správa. My tam uvádzame konkrétne mená starostov, ktorí boli odvolaní, nahradení starostami, ktorí sú z vládnej strany. Nede tu len o stranu ADP, o Kurdov. Turecká vláda tlačia na opozičných republikánov a preto tu jasne hovoríme, že s týmto faktom sa nezmierime. Erdogan musí počítať s tým, že v demokratickej spoločnosti môže zvyťaziť opozícia. To je proste normálne. Opozícia má svoje práva a mala by mať právo vykonávať mandát. A dovolte mi ešte jednu poznámku nie len Európsky súd pre ľudské práva, ale je tu aj nová budova tureckého veľvyslanectva pri Rade Európy, aj konzulát, ktorý určite plánujú využívať, ale pokiaľ nebudú stieť ľudské práva záväzky voči Rade Európy, tak tá, potom táto nádherná budova sa stavia zbytočne, mali by si to zvážiť. Ďakujem. Ďakujem. A teraz Prechádzame k rečníkom z mene politických skupín. Pán Christofor bude hovoriť v mene PP na dve minúty. Ďakujem. Ďakujem pekne. V priebehu posledných rokov došlo k opakovanému násiliu a pošliapávaniu ľudských práv v Turecku. Stalo sa z toho pravidlo. Ja som jeden z tých, ktorí sa domnievajú, že toto je len e, najposlednejšia epizóda v celej sérii podobných situácií, ktoré spôsobujú, že Turecko je vlastne um, väzením a vyváža teroristov do susedných krajín. Keď vidíme imperialistickú tvár Turecka, na Cypre. Za posledných 40 rokov s tým máme veľmi priame skúsenosti a poznatky. Musíme na to poukazovať v každom ďalšom uznesení, musíme kričať, musíme prijať konkrétne opatrenie. Nestačí len tieto veci vpisovať do uznesenia, musíme uplatniť politiku nulovej tolerancie. Európska únia prijala konkrétne kroky, ktoré sa týkajú a iných krajín. Domnievame sa, že by to tak malo byť aj v prípade Turecka. Teda my všetci sa predpokladám zhodneme na tom, že e, to, čo sa deje v našej krajine, nie je priateľné. Všetky tie porušovania ľudských práv mali by sme zmraziť predstupovú finančnú pomoc Turecku. Ani jedno jediné euro by sa už nemalo Turecku vyplatiť, absolútne žiadna pomoc. Mali by sme prestať pomáhať týmto ľuďom, ktorí vytvárajú takúto situáciu v Turecku aj mimo Turecka. Toto uznesenie nejako neohrozí pána Erdogana. Pán Erdogan je však do veľkej miery závislý od financií z EÚ napriek hrozbám, napriek tomu, čo robí na Cypre, aj vo Famaguste. Tieto peniaze dostáva. Uvedomme si jednu vec. Turecko je o mnoho závislejšie od Európskej únie a od možného zmrazenia finančnej pomoci. To je jediná vec, ktoré sú ochotní počúvať. Ďakujeme pekne. Teraz za socialistov a demokratov nasleduje pani Santos. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Narastajúce útoky na slobodu eh, tla, eh, tlače a ľudské práva na politikov v Turecku, to eh, je dôvod, čoraz, narast, e, čoraz väčšieho znepokojenia počas celých rokov. Ide tu o jednoznačnú snahu zvrátiť e, výsledky volieb z 31. marca. Ide tu o snahu o uväznenie a nahradenie e, starostov, ktorí dosiahli v podstate absolútnu väčšinu a sú nahrádzaní nevolenými správcami. A takéto porušovanie E, samozrejme v nás vyvoláva veľký odpor. A je to skutočne taká červená čiara, ktorú e, už nemožno ďalej tolerovať. A odsúdenie Kaftana Gyogila, to je jednoznačné e, porušenie a musíme to jednoznačne odsúdiť to, že sa to zakrýva e, zákonmi na boj proti terorizmu a podobne, e, to v podstate e, nemôže znížiť našu kritiku týchto postupov. Nemôžeme ako únia tolerovať to, že turecká vláda ignoruje vôdu ľudu a štátny právny štát. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz za skupinu Renew na minútu Pani Stugaru, ďakujem pekne za slovo. za celé tie roky pri moci Erdogan a celý jeho režim sa zrazu otria sa v základoch. Voľby v júni boli jasným znakom, že strátil kontrolu v siedmých spomedzi desiatich najväčších samozpráv v Turecku. Odsudenie lídrov opozície na desaťročné väzenie za úražku prezidenta. To je len forma pomsty, nič iné. A to isté platí aj pre prenasledovanie obťažovanie ľudí, ktorí e, slobodne vyjadrujú svoj názor na internete, alebo tiež e, obťažovanie novinárov. Orgán, pardon, Erdogan napriek tomu, že sa označuje za demokrata, takto potlačia práva svojich občanov. Najostatnejším dôkazom toho je, že zvolení starostovia a primátori boli e, stiahnutí z funkcie. Musíme byť veľmi rázni v našich rokovaniach s Tureckom. Mali by sme prestať pokritectvom Mali by sme vytvoriť prepojenie medzi financ, finančnou pomocou, hospodárskym partnerstvom a dodržiavaním ľudských práv. To nie len v prípade Erdogana, ale v prípade všetkých nedemokratických režimov. Ďakujeme pekne. Pani Kunke teraz. Ďakujem. Európska únia a jej inštitúcie my ako zvolení poslanci v Európskom parlamente musíme pomenovať veci pravým menom. To, čo sa deje celé roky, celé mesiace a už veľmi dlho v Turecku, je zločinom e, proti ľudským právam a je to v rozpore s medzinárodnými platnými dohodami. Stavky demokraticky zvolených e, starostov, primátorov, študenti, akademici, politickí aktivisti, ktorí využili svoje demokratické právo prehovoriť, boli uväznení a obvinení z terorizmu a boli obvinení z toho, že sú nepriateľmi Turecka. Skupina zelených týmto vyzýva turecké orgány, aby okamžite a bezpodmienečne prepustili tých, ktorí boli zatknutí a aby sa zrušili obvinenia vznesené voči týmto osobám. A chceme tiež zároveň pripomenúť, že Turecko pozorne sledujeme, vidíme, čo sa v Turecku deje a budeme pokračovať eh, v upozorňovaní na toto dianie. Nemáme inú možnosť. To náš naučil už dejný vývoj. Ďakujeme pekne. Ďalej za skupinu ID nasleduje pán Zimňok. Nech sa páči. Okay. Meine Damen und Herren, Dámy a páni, v Turecku sa vyhrocuje situácia opäť raz. Erdogan opäť raz koná ako čistý vládca. Teraz hrozí Únii s novým prílevom migrantov. To je nová forma útlaku a nátlaku zasahuje proti opozícii, proti Kurdom, proti ním vedie vojnu v ich vlastnej krajine a tiež pristúpil k odstaveniu demokraticky zvolených starostov. Oficiálne sa za dôvod uvádza e, údajná podpora PKK, ostrá kritika opozície e, niekdejšieho e, predsedu vlády Davutoglu a taktiež aj ďalšieho predstaviteľa Gula len počarkujú absurditu týchto obvinení. Teraz Európska únia musí odsúdiť toto nedemokratické konanie hrozby. Nemôžeme len verbálne však odsúdiť toto konanie, musíme konečne z toho vyvodiť aj dôsledky. Preto chcem e, naliehavo vyzvať celú úniu, aby sa zastavili okamžite prístupové rokovania s Tureckom a to raz a navždy. Turecko nepatrí do Európy. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz pán Zahradil, nech sa páči. Od roku 2004 eh, eh, Erdogan bol 15, ja som bol teda od roku 2004 15 rokov členom výboru na predrženie Turecka. Ja som sa súčasťou tohto výboru v tomto roku však už nestal, pretože mám pocit, že rokovania o členstve Turecka v EÚ sa dostali do slepej uličky. Ja to hovorím ako človek, ktorý Turecko dlhodobo a tradične podporoval, ale musel som svoj názor zmeniť Jeden z tých bodov obratu bola situácia potlačenia neúspešného prevratu, kde došlo potom k veľkým čistkám v armáde, v justícii, v štátnej správe, tiež v akademickej sfére, aj v médiách. A e, tie represie nadobudli um, veľké rozmery a tiež vidíme, že sa deje niečo podobné e, v podobe tohto útoku na demokraticky zvolených starostov z opozičných strán. Myslím, že takéto konanie je nepriateľné. Myslím, že by bolo vhodné e, zachovať sa férovo, neschovávať sa za nič po vzťahu s Tureckom a povedať jasne, že za týchto podmienok, za tejto situácie nemôžeme aj vôbec uvažovať o členstve Turecka v Únii a musíme to povedať e, priamo otvorene. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pán Vilumsen. Ďakujem za slovo, kolegyne, kolegovia. Situácia v Turecku je e, úplne nepriateľná. Demokraticky zvolení kurdskí starostovia boli stiahnutí z funkcií, boli odvolaní taktiež bývalý kandidát na prezidenta Demirtaz je uväznený a jeho jediný zločin sočilo v tom, že využil svoje právo slobody prejavu. Ďalšie tisíce starostov, poslancov, členov strany HDP sú uväznení. Takéto formy útlaku v Turecku sa musia priamo prejaviť aj na našom konaní. Kroky Erdogana nemôžeme akceptovať, musíme konať. Drahí kolegovia, miliardy, ktoré Európska únia posiela do Turecka, je treba zastaviť, až kým sa nezaistí dodržovanie demokratických práv. Toto si zaslúžia občania Turecka, to si zaslúžia aj demokratická policia v Ture- pardon, demokratická opozícia v Turecku a to si zaslúži aj turecký ľud. Ďakujeme pekne. Týmto sme uzavreli e, rečníkov za politické skupiny. Teraz nasleduje pani Rizmok. Thank you, chair. Ďakujem za slovo a ďakujem aj 450 321 voličom z East Midlands, ktorí vložili svoju dôveru do rúk strany eh, Brexit. Dnešná rozpráva sa týka stavu demokracie v kurdských oblastiach v juhovýchodnej časti Turecka. Pochopiteľne je to pre nás všetkým znepokojením, keď vidíme, že demokracia je spochybnená eh, v našej susedskej krajine. Nepochybne je však dosť zvláštne, že Európska únia ešte stále nevylúčila vstup Turecka do tejto údajne demokratickej únie. Ale to skutočné pokrytectvo spočíva v tom, že voláme po slobodnej, férovej demokracii v Európskej, v krajine, ktoré mimo EÚ, pričom sa snažíme potláčať práva a želania voličov v členských štátoch únie samotnej. Iba včera britskí poslanci Európskeho parlamentu z menej úspešných strán žiadali o ďalší odklad Brexitu, aby sa to údajne vyriešilo teda oni vlastne v skutočnosti chcú e, úplne zmeniť rozhodnutie väčšiny občanov Británie. Je veľmi smutné, keď e, takáto e, údajná snaha o federáciu chce dávať lekcie Turecku a zároveň úplne potiera želania demokraticky zvolených zástupcov občanov tu v Európskom parlamente. Ďakujeme pekne. Teraz na dve minúty <clears throat> nasleduje pán Sokol. Ďakujem, pán predsedajúci. Všetci vieme, že Turecko je veľmi dôležitý sused Európskej únie, okrem hospodárskej výmeny tu ide aj o migráciu. A to je ďalšia dôležitá otázka, ako aj vplyv, ktorý Turecko má na juhovýchodnú Európu, na, najmä na Bosnu a Hercegovinu. To už roky je pravda najmä prostredníctvom bosenských strán a to takisto nemožno ignorovať. Bohužiaľ, európska časť Bosnia a Hercegoviny je ohrozená niektorými politickými stranami v krajine, ktoré nerešpektujú e, rozhodnutia ústavného súdu a popierajú právny štát tým, že spochybňujú ústavnosť e, E, existencie jednej z etnických skupín v tejto krajine. Pokiaľ ide o Turecko, v posledných rokoch sme boli svedkami situácie, kedy e, demokracia, aj ľudské práva, právny štát e, a ústavný poriadok upadajú. A to sa ešte zintenzívnilo po tzv. štátnom pokuse o štátny prevrat v roku 2016. No a boli takisto z akademického sveta mnohí ľudia odstránení nuž a dnes vidíme e, primátorov, ktorí boli zbavení úradu, aj keď boli zvolení. Toto zhoršovanie situácie bohužiaľ nie je vôbec dobré a tie princípy, na ktorých e, bolo založené moderné Turecko, demokracia, právny štát a sekulárny štát, to všetko vytvoril Atatürk, tak to už dnes neexistuje. Aby Turecko zachovalo svoje dobré vztahy s Európskou úniou a ďalšie dobré susedské vzťahy, musí sa vrátiť k tým štandardom a normám, ktoré predtým uznávalo. Musí rešpektovať právny štát. Ďakujem vám. Ďakujem pekne. A teraz e, pán Hejna Luama minúta vážený pán predseda turecko naozaj je pre nás veľmi významným susedom aj politicky a ekonomicky a tiež e, z pohľadu medzinárodných vzťahov. Ja som pred týždňom bol na návšteve v Turecku a stretol som sa s ľuďmi, ktorí boli zároveň optimistickí, e, keď sa pozerali do budúcna, e, už videli možnosti politickej zmeny, taktiež prostredstvom Demokratické procesové a volieb, ale zároveň boli znepokojení, keďže vidia, aké opatrenia sa prijímajú, že sa odvolali demokraticky zvolení starostovia eh, z viacerých eh, Obci e, Turecko sa uchádzalo o členstvo Európskej únie, je taktiež členom Rady Európy. Zaviazalo sa dodržiavať demokratické princípy v administratíve a že sa budú dodržiavať taktiež výsledky volieb. Nemôžeme len tak prehliadnúť to, čo sa udialo v Turecku. Nemôžeme to akceptovať. Nemôžeme akceptovať, že e, regulárne zvolení starostovia budú odvolaní z funkcie Musíme prijať e, jednoznačné stanovisko a tým vyšleme jasný signál aj tureckej vláde, aj tureckým občanom, že sme e, na strane demokracie a že podporujeme demokraciu aj v Turecku. Ďakujem. Pán Gueta má slovo na minútu. Dve otázky, pán predseda. Prečo e, miera represí nikdy neklesá v Turecku? Prečo pán Erdogan E, teraz odstavil z funkcií starostov e, iba preto, že sú to kurdi. Takýto prístup e, zdá sa byť na prvý pohľad nepochopiteľný až na to, že tak ako už kolegovia povedali, v Ankara aj v Istambule došlo k voľbám, ktorí boli znakom toho, že sa potláčajú podporcovia Erdogana. To bolo eh, naozaj veľkým, eh, veľkou porážkou eh, Erdogana. Vytvorili sa nové formácie odnože jeho strany. Erdogan sa teda bojí a to dôvodnenie a práve preto útočí čoraz viac naslepo a preto Európsky parlament, drahí kolegovia, musí jednoznačne a ešte silnejšie obhajovať demokratov v tejto krajine. Ďakujem. Ďakujem. Pán Alfonsi má slovo na minútu. Ďakujem pekne. Uznesenie k naliehavej situácii v Turecku, o ktorej vedeme rozpravu, je reakciou na nedávne útoky Erdoganovho režimu na demokraciu v Turecku svojvoľné odvolanie starostov v troch veľkých mestách Kurdistane je spôsobené iba ich politickou orientáciou, pričom boli demokraticky volení. To je naozaj veľmi šokujúce. Je treba to odsúdiť, je to veľmi rázne. Uznesenie e, trošku uspokojí nádeje tých, ktorí v Turecku bojujú za demokraciu, ale Európsky parlament tiež musí vziať na vedomie, že tieto fakty majú jasne zadefinovaný právny rámec a síce boje Kurdov e, za uznanie ich historických historických práv. V e, Turecku sa deje čo viac demokratických e, e, udalostí. Došlo k neústavným krokom voči Kurdistanu. Je potrebné viesť dialog a ak chceme zajistiť dlhodobú demokraciu v Turecku, Európa môže a musí prispieť k tomu, aby sa takýto proces v Turecku udial. Ďakujem. Ďakujem. A teraz má slovo pán Lancini minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Nesmieme e, mlčať e, o tom, čo teraz urobil Erdoğan, ktorý e, takto nahradil demokraticky zvolených primátorov svojimi ľuďmi. Vraj preto, že boli spojení so separatistickými skupinami a preto ich nahradil svojimi ľuďmi zo ústrednej vlády. A ja som E, primátor a viem, o čo ide, keď hovoríme o dôvere zo strany obyvateľov. A myslím si, že opäť Erdogan pošliapal e, e, vôľu ľudu Európa prostredníctvom vysokej predstaviteľky pre zahraničia bezpečnosť musí podniknúť konkrétne kroky, aby zareagovala na túto situáciu v prípade, že sa takto potlačajú um, E, ľudské práva a odôvodňuje sa to údajným bojom proti radikalizmu. E, takisto e, tu ešte stále je otvorená otázka Severného Cypru. A ja si myslím, že ak by sme mali byť dôslední, pokiaľ ide o demokratické princípy a európske slobody, tak by sme aj túto otázku mali uzavrieť. Ďakujem. Ďakujem a teraz Georgiu má slovo na minútu. Vážený pán e, predsedajúci, kolegyňa a kolegovia, keď e, hovoríme o Turecku, tak e, ma napadá jedna vec. Na jednej strane operuje Erdogan s 4 miliónmi utečencov a na druhej strane e, tu máme hrozby, ktoré vysiela smerom k Európskej únii, pokiaľ ide o hospodárstvo a naplňanie potrieb e, občanov. Bohužiaľ nebolo zabezpečené tlmočenie do taliančiny, treba začať znova. Takže dostanete opäť slovo a, a začneme znova. Áno, teraz už je všetko v poriadku, hovorí rečník. Môžete teda začať znova, pán Georgiu. E, pán predsedajúci, dámy a páni, vždy, keď hovoríme o Turecku, tak si predstavujem jednu vec pána Erdoána, ktorý v jednej ruke má tie 4 milióny utečencov a na, v druhej ruke obchodné vzťahy svojej krajiny e, s Európskou úniou. A jednoducho e, toto používa proti európskym predstaviteľom ktorí e, by mali byť na kolenách. A kým e, sa tento obrázok nezmení, tak Erdogan bude čoraz viac autoritárskejší a bude e, držať vrsti aj Cyprus a bude odstraňovať nielen starostov, ale aj premiérov a naďalej bude prenasledovať Turkov aj Kurdov. Pani von der Leyen a zvyšok predstaviteľov Európskej únie by mal tento obraz veci zmeniť a chceme urobiť pokrok. Ďakujem vám. Ďakujem pán Lagos, minúta. Ďakujem pán predsedajúci. Hovorí sa tu veľa o citlivosti na demokratické princípy. V tejto miestnosti máte absolútnu pravdu, keď hovoríte o Turecku, ale chcel by som ešte povedať eh, niekoľko vecí ako niekto, kto prežil tieto veci osobne. Ja som bol zvolený štyrikrát za poslanca v Grécku, ale pred niekoľkými rokmi e, nastal u nás e, protiprávny proces proti mojej osobe a ďalších 5 e, poslancov. My sme boli protiprávne 18 mesiacov zadržaní po, na základe príkazu bývalého premiéra. A Hm, v podstate e, takto ovplyvnil e, kompetentných sudcov. Takže aj my sme mali hm, podobné problémy. Ale pokiaľ ide o Turecko, treba ich e, potrestať a nikdy neboli a nikdy nebudú členom Európskej únie. Tu nejde len o Erdoána, tu ide o Turecko ako také. V podstate neúcta k hm, právam zákonom a konvenciám. Ďakujem teraz pán eh, Lagos, eh, dve minúty. Eh, pán Kefa Logianis, dve minúty. Odslanie týchto troch primátorov sa netýka len tých troch miest v Turecku. To je útok proti demokracii. Najmä po pokuse o prevrat v roku 2016 e, sa v Turecku upevňuje autoritársky režim. To nemá nič spoločného s hodnotami Európskej únie. Turecko nerešpektuje právny štát, nerešpektuje demokraciu, nerešpektuje dobré susedské vzťahy a dokonca ani teritoriálne práva susedných krajín, ako je Grécko. A aj e, pokiaľ ide o exkluzívnu ekonomickú zónu, tu došlo k porušeniu práva. Takže my chceme demokratickú Európu a nechceme Turecko, ktoré by ohrozovalo Európsku úniu. Takže toľko k tomu uzneseniu. Ja si myslím, že jednoducho pán Erdogan sa dopustil ďalšieho nedemokratického aktu. Ďakujem. Tá, teraz pán Incir má slovo na minútu herr talman. var jag Pani Inčír, ďakujem, pán predseda. Ja som včera počúvala súdne vypočutie proti bývalému kurdskému spolupredsedovi na Európskom súde pre ľudské dvora. No, aj jasné, ako povedal aj komisár pre ľudské práva Rady Európy, že aby to teraz som bola diplomatická, sú tam dosť, celkom veľké nedostatky, čo týka trestnoprávneho e, systému v Turecku. Turecko má najvyšší počet uväznených novinárov na svete. Pred pár týždňami traja starostovia za HDP boli uväznení. Toto je menej než 5 mesiacov potom, čo prebehli komunálne voľby v priebehu tohto súdneho vypočutia, kde som sedela, som dostala sms kde mi bolo povedané, že v e, provincia Baky bolo e, z úradu vyradených e, viacero ďalších starostov. Je treba zaručiť slobodu a demokraciu v Turecku. Európsky parlament je dôležitým hlasom v rámci boja za spravodlivý svet a je dôležité, aby sme tento náš hlas využili a zaručili, že všetci politickí väzni budú prepustení. Ďakujem. Pán Buchajt na minútu. Európska únia e, dáva e, skoro dvojmiliardovú pomoc Turecka, Turecku e, na toto je súčasťou tzv. paktu utečencov, ktorý bol podpísaný s Erdoánom. A toto vzniklo, pretože nie sme schopní si chrániť vlastné hranice. Či a do aké miery e, takáto dohoda s Tureckom prispela k zníženiu počtu utečencov, tak to je pochybné a dohromady už nás to stalo 6 miliárd eur. Turecko ďalej hrozí, že vystúpi z tejto, odstúpi od tejto dohody. Vidíme, čo sa v Turecku deje. A niektorí ako keby sa tešili, že ich v jednom kuse vydera, ako keby vás to tešilo. A ale priemerný európsky občan e, tohoto neteší. Takže ja by som vás chcel vyzvať, aby ste okamžite prestali s týmito platbami, zastavili rokovanie o pristúpení a ukázali jasne despotovi, ako sa veci majú. Ďakujem. Teraz bude hovoriť pán Wells na minútu. Ďakujem, pán predseda. Diskutujeme o tejto znepokojivej situácii a ja by som chcel povedať, že čo sa týka demokracia, tak Európska únia je pokritecká. V Turecku tento rok prebehla, prebehli komunálne voľby a v Istambule vyhrala opozičná strana. Avšak na stretnutí strany AKP pán Erdogan povedal, že takýmto spôsobom sa zaručí demokracia v Turecku. Giefer Hofstadt povedal, že je skutočne hrozné, čo Erdogan urobil, čo sa v Turecku deje, lebo sa tam posúvajú voči, k smerom k de- diktatúre. Takže na jednej strane je tu koordinátor pre Brexit, ktorý hovorí, že E, sa nedajú zvrátiť výsledky volieb. Na druhej strane podporuje liberálnych demokratov, ktorí na konferencii svojej strany povedali, že je treba zvrátiť výsledky e, demokratickej voľby v Spojenom kráľovstve. Ďakujem. Pani Skýte dal na dve minúty. Ďakujem. Pán predseda. Teoreticky je veľa dôvodov, prečo byť trpezlivý. V prípade Turecka je to bývalá kandidátska krajina a taktiež hrajú dôležitú úlohu v rámci migračnej krízy, ktorá je veľkou výzvou pre členské štáty. Ale bohužiaľ, pohár trpezlivosti vždy nakoniec pretečie. Mnohí sme sa snažili o demokratický vývoj v Turecku, aby demokratické inštitúcie boli silnejšie, no ale po roku 2006 sa situácia zhoršovala. Erdoána a jeho strana AKP sa nechystajú e, zmeniť svoju politiku. Ako to vyzerá? Žijeme v časoch, kedy nevenujem až takú pozornosť e, správam, ktoré sa opakujú z niektorých krajín No a čo sa týka rozpadu demokracie, demokratických inštitúcií a zatýkania tých, ktorí majú iné názory, tak si myslím, že tomu sa nevedú dostatočná pozornosť teraz v dobe, kedy nás rozpilujú lajky na Facebooku a rôzne odkazy. To, čo sa stalo so starostami, ktorí boli zvolení v daných komunálnych voľbách, toto je len jedna časť toho, ako Erdoğan testuje našu trpezlivosť a nemal by to tak pokračovať, pretože Turecko nie je hociaká krajina. Turecko je krajinou, ktorá je kandidátom na vstup do EÚ. Preto tu musí byť určitá hranica, po ktorú sa môžete odchýliť od demokratických princípov a naďalej byť považovaný za kandidáta na prístup do EÚ. Ďakujem, pán Benifej, na minútu. Presidente. Pán predsedajúci, Erdoğan eh, sa dopustil závažných eh, krokov, ako napríklad eh, odstránenie demokraticky zvolených primátorov a E, v podstate, e, pokiaľ ide o tento postoj voči Kurdom, tak e, no, vlastne to všetko, čo robí, tak je len takou napodobeninou demokracie. No, v podstate my sme nemohli napríklad ani navštívať, navštíviť spoločne s mojimi kolegami uväznených no, aktivistov. Takže my sme tento rok e, vyslali jednoznačné signály do Ankary, pokiaľ ide o európske e, fondy, najmä pokiaľ ide o tie oblasti, e, ktoré práve boli postihnuté tým odstránením zvolených primátorov. V podstate tu ide o to, že sa každý deň porušujú základné ľudské práva. My musíme stále bojovať proti jeho autoritárskému postoju Takže nemôžeme obrátiť sa chrbtom voči, voči tureckému obyvateľstvu. Ďakujem, pán predsedajúci. Ako vieme z histórie, Turecko nikdy nebolo, nie ani nebude európske. Je tam 70 miliónov moslimov. Kde je demokra- e, demokracia a ľudské práva sa tam každý deň, každodenne porušujú pod vládou Erdovana. E, Európa dala miliardy eur e, Turecku. Turecku, čože, ktoré je krajinou, ktoré je proti Európe, Európskej únii, proti našim slobodám. Erdoğan dokonca sa vyhrážal, že vlastne implantuje e, toto náboženstvo do našich krajín, do našich e, miest. Mali by sme už prestať takto oportunisticky postupovať, mali by sme sa vyjadriť jednoznačne. Európska únia by mala e, jednoznačne a hneď prerušiť rokovania s Tureckom o pripojení sa k Európskej únii. Ďakujeme. Pán Furlas, mám slovo na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Ja som tu dnes toho počul veľa a myslím si, že teraz je čas začať konať, pretože to jediné Turecko pochopí. To je už jasné. Ja som sa narodil okolo roku, kedy nastala turecká invázia na Cyprus, no ako cyperský poslanec už som z tohto unavený. Je treba konať rozhodne. To je jediný jazyk, ktorému Erdogan porozumie. Moja krajina je obeťou tejto tureckej politiky. A teraz aj v tejto chvíli turecké bojové lode obklopili moju krajinu a odvážajú ťa ľudí. Je to piráctvo, nemalo by to tolerované. Prosím, spojme síly, tak aby Erdoganov režim zaplatil za to, čo robí. Musíme do Ankary vyslať jasné posolstvo v tom zmysle, že každý ilegálny krok ich bude niečo stáť. Musíme spolupracovať podporovať mier a nie násilie zo strany Turecka. Takže prosím, stojte po našom boku a jasne odsuďme piráctvo Turecka. Ďakujem. Pán Mavredis má slovo na minútu. Pán predseda, ďakujem odstranenie troch kurdských primátorov z úradu nám tu klade otázky, na ktoré musíme reagovať. Turecko je demokratickou krajinou. Bez ohľadu na to, aký máte názor, tak včera na toto odpovedal Európsky súd pre ľudské práva v podobe právneho stanoviska zo strany komisára pre otázky ľudských práv alebo komisárky pre ľudské práva Rady Európy, ktorá si myslí, že, systematické, že je tam systematické zlyhávanie súdneho systému. Takže otázka je nasledujúca. Môže justícia byť k službám vláde? A zároveň sa tá istá krajina môže nazývať ešte demokraciou? Erdoánov režim, ktorý využíva súdnictvo, je rovnaký režim, ktorý vidíme, alebo aký vidíme aj e, v Bulharsku, alebo v Rumunsku, alebo aj u nás e, na Severnom Cypre. Oni sa nás tam dokonca snažia brutálne islamizovať. Otázka je teda, bude to len ďalšie z rady uznesení, alebo konečne budeme niečo robiť? Ďakujem, pán Olivier, na minútu. Merci, Ďakujem za slovo. Nedávno turecký prezident pán Erdogan sa vyjadril s hrozbou, že nechá eh, prísť na Európsku úniu príliv eh, migrantov, ak nezíska ďalšie peniaze navyše. Tým pádom vlastne doplácame na to, že sme delegovali na niekoho iného naše úlohy. Pán Erdogan sa vníma ako sultán novej osmanskej ríše. On veľmi dobre vie, že politika je formou prijavu moci a jeho správanie um, vlastne to počiarkuje. To sa týka Grécka, Cypru, a ako na to upozornili už aj kolegovia tu v hemicykli. Zdá sa, že uh, sa tieto kroky často ignorujú. Um, Turecká diaspora na to poukazuje, ale Európska únia predtým zatvára oči. Situácia, v ktorej žijeme v kontexte diania v Turecku je naozaj eh, neuveriteľná. Eh, Turecko vlastne robí z únie eh, ríšu slabosti, najmä čo sa týka našich hraničných kontrol. My sme vlastne odzbrojili naše národy a vystavili sme ich riziku prílohu migrantov a to sa využíva ako zbraň mas- masového ničenia. To nie je len e, chyba, je to e, naozaj zásadná chyba. Ďakujeme pekne, pán Papadakis. Pán predseda, ďakujem. Zase to isté. Zase Turecko pošlapáva ľudské práva a európske hodnoty a my v Európe Hovoríme o nejakých teoretických uzneseniach, ktoré nič neznamenajú. Aké sú výsledky takéto politiky? Nahrádza zvolených primátorov svojimi vernými a sú to zase tie staré obvyklé obvinenia z terorizmu, Pán Demirtaša, lídra HDP, držal 3, drž, 3, už 3 roky vo zväzení, taktiež sú tam uväznení novinári. V podstate a taktiež zasahuje do eh, exkluzívnej hospodárskej zóny eh, členského štátu EÚ. Ďakujem, pán Maggiorino, na minútu. Grazie, Ďakujem, pán predsedajúci. Je jednoznačné, že skutočne ide o posilňovanie autoritárskej moci v Turecku za posledné roky a e, to, čo sa stalo s tými primátormi, to je v podstate jedna z tých najnovších ukázok, ukážok tohto e, postupu, ale boli obeťami tohto postupu akademici, e, sudci, opoziční politikovia, veľa ďalších občanov. E, toto všetko teda znepokojuje. A napriek tomu je Turecko stále veľmi veľkou dôležitou krajinou, ale prežíva veľmi závažnú krízu demokracie. No a samozrejme aj pokiaľ ide o jej e, geopolitickú rolu. A to nemôže Európa ani jej diplomácia ignorovať. Takže treba sa zamyslieť, e, či e, možno naďalej nechať zverené, v podstate zverenú ochranu časti našich vonkajších hraníc e, Turecku a to súvisí s so zadržiavaním utečencov a to aj z hľadiska ľudskosti a ľudských práv. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz pán Žambacký na minútu. Pán predseda, drahí kolegovia, už celé 10 ročia, už celé 10 ročia dochádza k potláčaniu ľudských práv, práv e, novinárov. Pričom Turecko zasahuje do diania v mnohých krajinách, aj do diania v Bulharsku. Pán Erdogan je e, skutočným diktátorom a už sa aj skonštatovalo formálne, že e, dochádza k porušovaniu ľudských práv. U nás v Bulharsku sa hovorí lepšie neskôr ako nikdy, e, takže som rád, že k tomu oficiálne došlo k tomuto oficiálnemu uzneniu porušovania ľudských práv. Pritom sa Európska únia naďalej um, nezdráha vyplácať miliardy eur Turecku. To sú pritom peniaze európskych daňových poplatníkov. E, bol by som rád, keby sme si uvedomili napríklad jednu vec. Nemecký koncern ohlásil, že chce viesť rokovania o vývoze, pričom v Turecku sa porušujú všetky ekologické normy, e, nedodržovajú sa žiadne pravidlá a ochrany, dajme tomu, pracujúcich je nepripustné dovážať tovary z Turecka za takýchto okolností. Ďakujeme pekne. Teraz pristúpime k spontánnej časti rozpravy Každý aj. Štyria požiadali o slovo, všetci dostanú slovo. Pán Polčák, nech sa páči na minútu. Prosím, dodržte vymedzený čas. Ďakujem, pán predseda, za slovo. A ja sa pripájam k odsúdeniu tohto konania odstavenie odvolania demokraticky zvolených starostov v Turecku. Myslím, že sme svedkami širšieho porušovania základných ľudských práv v Turecku. A je treba povedať, že Turecko sa zaviazalo tieto práva dodržiavať. Turecko podpísalo, je zmluvnou stranou dohovoru o ochrane ľudských práv a slobod v rámci Rady Európy. Namiesto toho, aby dodržiavalo tieto základné ľudské práva, vidíme falošné obvinenia, ďalej sme svedkami odsudzovania a porušovania úplne najzákladnejších ľudských práv, nielen tých, ktoré som spomenul, teda sloboda prejavu, právo na zákonný súd, ale tiež porušovanie práv na samozprávu. Turecko tiež podpísalo chartu miestnych samozpráv, to je súčasťou okruhu Rady Európy preto si myslím, že v rámci Rady Európy sú nástroje obmedzené, ako môžeme na Turecko zatlačiť, ale my, EU tieto nástroje máme a snažíme sa aj preto využiť. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pán Legwood, nech sa páči. Pani Ward, ďakujem. Odvolanie troch nedávne demokraticky zvolených starostov nasleduje e, po e, dlhoročnom e, podobnom konaní v turckých samozprávach, kde sa odstavuje nielen miestna demokracia, ale tiež sa tým úplne ničí miestna infraštruktúra, dochádza k podplácaniu, k rodinkárstvu a taktiež k iným nezákonným krokom. Bola snaha v kurdských e, oblastiach nastoliť funkčné procesy vrátane, dajme tomu pravidelného vyplacenia miest pracovníkom. Ja som hrdou priateľkou HDP, navštívila som Devaky mnohokrát a bola som šokovaná, keď som bola svetkom militarizácie tohto mesta pod vedením samozprávy AKP. Je to oblasť obklopená ostatným druhotom, všade sú vojaci, ozbrojení. Len som si na chvíľku predstavila, keby to bolo moje mesto, a ja e, by som zároveň mala platiť dane e, na takéto účely. Bola som úplne zhrozená. Títo ľudia potrebujú našu solidaritu, preto chcem vyzvať všetkých starostov e, za lebristickú stranu, aby sa stali súčasťou spolupráce. Keď totiž v Turecku budú počuť hlasy solidarity z zahraničia, tak ich to povzbudí. Ďakujeme pekne. Ďalej. Pán Spineda. Grazie, Ďakujem. erdoganova vláda zasahuje do mu zvolených primátor. Taktiež eh, lavicová feministická agenda proti tomuto ide a všetko, čo s ním, proti všetkým, čo s ním nesúhlasia. Ale len preto, že chceme, aby nám pomáhal so stražením hraníc, sme mu dali viac eh, než 2 miliardy eur. Taktiež e, obdržia, obdržal prostredky, ako, ako obdržiavajú kandidátske krajiny na prístup do EÚ. A myslím si, že je jasné, že Európska únia ignoruje, keď vláda AKP napadá práva ľudské práva. A je dôležité, aby spolupráca EÚ s Tureckom v rámci eh, postupu eh, pristúpenia do EÚ, aby tento postup bol zmrazený. Do tej doby, dokiaľ sa situácia nevyrieši, na úvod musieť prepustení všetci politickí väzni, ale Európska únia svoju migračnú, xenofóbnu migračnú politiku, svoje hospodárske záujmy kladie na vyššie miesto, než sú záujmy kurdského národa. A tento parlament ani žiadna iná unijná inštitúcia nemôže zastaviť porušovanie ľudských práv zo strany strany Erdoána. Ďakujeme. Týmto sme sa dostali na záver spontánnej časti Catch the Eye. Vidím, že všetci rečníci vlastne sa zhodli. Teraz si s napätím vypočujeme vaše slova, pani komisárka. Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážení poslanci Európskeho parlamentu, ďakujem za túto vysoko aktuálnu rozpravu, ktorá žiaľ dokazuje, že obavy, ktoré sa prejednali v pléne už v minulosti na tému demokracie a princípov právneho štátu v Turecku sú naďalej relevantné. Turecké eh, komunálne voľby eh, v eh, marci a v júni, tak boli svetkom veľmi vysokej volebnej účasti, na ktorú môže byť Turecko hrdé, ale zaistenie demokracie E, to sa netýka len e, hlasovania v deň volieb. Vyžaduje si to politické prostredie zo slobodou prejavu, zadržaním plurality a tiež je nevyhnutné, aby zvolení zástupcovia mali možnosť vykonávať svoj mandát slobodne bez obavy pred utlakom alebo zadržaním. Po marcových voľbách sme e, videli, že bola snaha označiť zvolených starostov za neschopných ujať za funkcie a boli ich mandáty odstúpené druhým v poradí. Ako už e, sa vyjadril komisár Hán, to podkopáva volebný proces a ide to v rozpore e, so základným cieľom, že slobodná voľba občana je prvorada. Okrem toho boli výsledky komunálnych volieb ďalej spochybnené minulý mesiac, keď samozprávy, v ktorých boli eh, opäť zvolení opoziční eh, starostovia, tiež v nich boli odvolaní. To porušuje pravidlo demokratického zastúpenia na lokálnej úrovni a tiež to porušuje samotnú demokraciu. Turecko musí odvolať takéto opatrenia, ktoré bránia výkonu miestnej demokracie. To vyplýva z odporúčaní eh, Benátskeho výboru a tiež to vyplýva zo záväzkov Turecka ktoré vyplývajú z jeho členstva v Rade Európy, ako sme už mnohokrát eh, odkomunikovali tureckým orgánom. Uvedomujeme si, v čom sú výzvy v oblasti bezpečnosti, snahe bojovať proti terorizmu, ale tieto bezpečnostné výzvy nemôžu oprávniť eh, takéto konanie z politických dôvodov, eh, že sa zneužíva protiteroristická legislatíva takýmto spôsobom. Žiaľ, negatívny vývoj v oblasti právneho štátu nesúvisia len s tými nedávnymi komunálnymi voľbami. Ešte stále je množstvo novinárov, autorov, taktiež spisovateľov, ľudskoprávnych aktivistov zadržiavaných v Turecku, napríklad Osman Kavala, ktorý už viac ako dva roky vo VSB, taktiež Salatin Demirtáš, ktorého prípad včera prejednával Európsky e, súd pre ľudské práva tu v Štrasburgu. Tiež sme zaznamenali dramatický nárast E, súdnych konaní e, z dôvodu úražky prezidenta, ako dokazuje aj prípad Kananka v Tačoglu. Európska únia dlhodobo vyzýva Turecko, aby sa zaistilo dodržovanie základných slobôd presne podľa povinnosti a záväzkov Turecka ako kandidátskej krajiny a tiež ako členskej krajiny Rady Európy. Tu nejde len o štatút Turecka ako kandidátskej krajiny, ide tu aj o to, akú krajinu chcú mať tureckí občania, akú krajinu si zaslúžia, teda krajinu so silnými inštitúciami, inkluzívnejšiu krajinu, krajinu, v ktorej majú všetci obyvateľe Turecka miesto a v ktorej môžu všetci prispievať k pokroku krajiny. Európska únia bude naďalej prejavovať podporu silnému, slobodnému, bezpečnému, prosperujúcemu a demokratickému Turecku ako kľúčovej susedskej krajine a partnerskej krajine v tomto regióne, nielen ako kandidátskej krajine je v našom spoločnom záujme prispievať k tomuto. A všetci tureckí občania si musia uvedomiť, že na Európsku úniu sa v tomto môžu spolahnúť. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Dostali sme 7 návrhov uznesení. V súvislosti s touto témou hlasovanie prebehne na poludnie. Ďalší bod programu sa týka Mianmarska, konkrétne situácie Rohingov. Pán Čarnecký má slovo ako prvý z autorov. Pani przewodniczący, pani komisarz, zabieram głos jako... Vážený pán predseda, pani komisárka, vystupujem ako jeden z autorov tohto významného uznesenia. Je to uznesenie, ktoré E, nemá známky stranické príslušnosti. Pred niekoľkými mesiacmi som sa stretol s predsedničkou vlády Bangladeša a prejednali sme to, že táto chudobná, aj keď obrovská krajina, veľa väčšia ako Rusko, prijala 100 tisíce utečencov z Mienmarska. A to nie je len e, problém Mianmarska, je to tiež problém aj susedných krajín zároveň. Myslím si, že náš dnešný hlas, e, to, že sa venujeme tejto téme, je potrebné, je významné a nepochybne sa to vypočuje. E, toto je len jedno z mnohých uznesení Európskeho parlamentu, ktoré sa týka tejto témy. Myslím si však, že nikdy nie je dostatočné upozorňovať eh, na porušovanie eh, ľudských práv, základných práv a taktiež eh, náboženských práv. Ďakujem pekne. Ďalšia autorka, pani Hautala. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, nie po prvýkrát Európsky parlament prejednáva situáciu Rohingov v Mianmarsku a neprvýkrát žiadame o zastavenie ľudskej tragédie a vyzývame svet, aby zakročil. Toto nie je kríza, ktorá sa začala exodom v auguste 2017. Viac ako milión rohinských utečencov utieklo pred násilím v Mianmarsku po viacerých vlnách presídľovania od e, začiatku 90. rokov. Väčšina tých, ktorí utiekli a dostali sa do Bangladeša, sú ženy a deti a viac ako 40 z nich sú vo veku do 12 rokov. Mnohí z nich išli celé dni pešo cez lesy a to sa týka aj tehotných žien, chorých, e, mladých aj starších. Príliš veľa detí vyrastá v Kutopalongu a v Neapare, to sú utečenecké tábory, tábory v Coxbach, Záre a taktiež je tam najväčší utečenský tábor, viac ako 600 tisíc ľudí žije, žije len na 13 e, štvorcových kilometroch pre mnohé deti. To sú jediné miesta, ktoré e, poznajú za svoj život, sú veľmi zraniteľné tieto deti a nemajú možnosť sa nejako vzdelávať je to eh, naozaj eh, veľmi smutné, že, že tieto deti žijú v takomto svete. Všetci si spomíname, že v roku 2018 pozorovacia misia OSN eh, zistila, že zločiny proti ľudskosti a možno genocída boli vykonané voči Rohingom. V ďalšej správe z roku 2019 OSN a táto misia uvádza veľmi vážne a prebiehajúce sexuálne prípady násilia, systematické znasilňovania, gang rape a taktiež nútené sexuálne činy zo strany eh, mienmarských vojenských a bezpečnostných zložiek voči eh, eh, rohingským ženám a ľuďom so zmeneným pohlavím. Tieto prípady porušovania ľudských práv sa musia e, vyšetriť e, a musia sa páchatelia postaviť pred spravodlivosť. Mianmarsko musí predovšetkým však uznať, že e, vôbec týmto činom došlo. Teda tieto prípady sú doložené veľmi podrobnými dôkazmi. Výbor, ktorý dohliada nad situáciou Rohingov, je naďalej vo funkcii a všetko potiera, všetky tieto fakty. Misia OSN nemala možnosť vstúpiť do krajiny. Eh, Mianmarská vláda eh, stiahla spoluprácu s osobitným eh, vyslancom OSN. Osobitný spravodajca a naďalej sa snaží nadviazať kontakt a venovať sa otázkam v oblasti ľudských práv. Teda naozaj je najvyšší čas konať v tomto smere. Rada predlžila svoje reštriktívne opatrenia voči Mianmarsku o ďalší rok. Tieto opatrenia zahrňajú zmrazenie prostriedkov a taktiež zákaz cestovania pre 14 predstaviteľov vojska na, vo vysokých funkciách. Rozhodne, rozhodnutie Medzinárodného trestného súdu otvoriť predbežné šetrenie týchto zločinov v rámci eh, jurisdikcie súdu, eh, čo sa týka zločinov proti Rohingom, to je krok, ktorý vítame na ceste k priamej zodpovednosti kolegovia, ale mier nepríde bez spravodlivosti páchatelia. Týchto vážnych zločinov musia byť postavení pred spravodlivosť. Ďakujem. <clears throat> Ďakujeme pekne. Pani eh, Nina Gil. Eh, stovky až tisíce Rohingov museli uísť zo svojich a eh, v dôsledku hrozného prenasledovania a ešte stále milión ľudí žije v táboroch a snažia sa zabezpečiť nejakú bezpečnosť, prežitie v podstate a ľudskú dôstojnosť v Bangladeši. Vyše 25 tisíc detí sa vôbec nedostane e, do e, školy. V podstate e, sa nedostanú k žiadnemu typu vzdelávania, takže potrebujú našu podporu viac než kedykoľvek predtým Bohužiaľ sa to teraz dostalo troška nižšie na náš zoznam priorit a preto vyzývam Európsku úniu, musíme nájsť riešenie a ukončiť túto krízu. Bangladeš nemôžeme nechať osamotený, aby sa boril s takýmto obrovským počtom utečencov. Musíme e, začať dialog s partnermi v ASEANe, aby sme riešili práva Rohingov, aby sa tieto práva uplatňovali, aby mohli začať e, žiť e, normálny život, aby ženy a dievčatá boli bezpečné a aby deti mali prístup k vzdelávaniu. Ďakujem, ďakujem pekne za slovo. A teraz pán Paet, minúta a pol. Kolegyne a kolegovia, e, posledná misia na zisťovanie situácia v Mianmare zo strany Európskej únie, ktorá sa zameriavala na situáciu Rohingov, zistila, že e, títo ľudia žijú pod hrozbou e, genocídy, e, pretože vláda aj ozbrojené zložky sú naďalej beztrestné, pokiaľ ide o tieto bezprávy, ktorého sa dopúšťajú. Ľudia sú zatýkaní, ich sloboda pohybu je obmedzovaná bezdôvodne a je ten počet Veľký počet Rohingov v Bangladeži, ktorí ušli pred násilím, takisto čeli veľkým problémom, pretože utečenecké tábory sú preplnené a je tam obmedzený prístup k materskej starostlivosti, a starostlivosti o dieťa Európska únia a ďalšie medzinárodné organizácie by mali zabezpečiť prístup do konfliktných oblastí a oblastí segregácia v Mianmare, aby mohli monitorovať situáciu priamo v teréne. Musíme podčiarknúť potrebu, a, aby Rohingovia získali prvá občianstvo Mianmaru. A takisto musíme uvažovať o o nástrojoch, ako ovplyvniť e, mianmarskú vládu a ozbrojené zložky tak, aby sa nedopúšťali e, týchto hrozných činov. No a samozrejme, takisto treba prehodnotiť aj ob, e, obchodné podmienky, s ktorými sa, na základe ktorých sa obchoduje s, s Mianmarom. Ďakujem. A teraz pán, pani Matieš, táto, toto uznesenie kladie dôraz na porušovanie ľudských práv a takisto aj na e, násilie, sexuálne násilie proti ženám a e, deťom, ale ide hlavne o to, e, aby sme urobili viac, než len poukázať na to, čo sa deje. Ja apelujem na všetkých, aby znova prehodnotili to, čo nezohľadnili v predchádzajúcom uznesení. To znamená um, tie závery nezávislej medzinárodnej misie E, ktorá e, vyzýva na to, aby e, sa zabránilo postupu ozbrojených zložiek Mianmaru v tom zmysle, v akom to bolo doposiaľ. To znamená, ide o to, aby sa významne posilnila takisto aj schopnosť medzinárodného spoločenstva obmedziť to, tieto násilnosti aj na základe e, špecifických ustanovení e, dohôd e, o medzinárodnom obchode a Európska únia samozrejme sa o tom musí jednoznačne zasadiť. Ďakujem pekne a teraz pán Zdechovský má slovo na dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Vážená pani komisárka, kolegyňa a kolegovia, dovolte, aby som povedal jednu vec v oblasti ľudských práv je Európska únia motorom e, celého sveta. Ja vlastne nepoznám žiadnu inú demokratickú inštitúciu, ktorá by sa tak často vyjadrovala k ľudským právam a apelovala na e, vyšetrovanie vojnových zločinov, ako je napríklad Európsky parlament a ďalšie európske inštitúcie. No a prečo to robíme? Pretože nám nie sú ľahostajné osudy desiatok a stoviek tisíc e, ľuďov, ľudí, ktorí dnes e, trpia e, v Mianmare. Toto už je vlastne niekoľká rezolúcia, niekoľké uznesenie v poradí a ja samozrejme uznávam takéto uznesenie o ľudských právach, ale málo kedy sa stane, že by sa všetky strany tak jednoznačne zhodli na tom, na čo sa apeluje že chceme vyšetriť zločiny, ktorých sa dopúšťajú vojaci v Mianmare, ktorí páchajú na Rohingoch, že chceme vyšetriť situáciu a vyriešiť situáciu stoviek tisícov ľudí, ktorí nemajú akýkoľvek prístup k vzdelaniu, žiadnu pomoc a žijú v otrasných podmienkach niekde na ostrovoch alebo na územiach, ktoré im boli vyhradené okolitými štátmi Chceme, aby sa táto situácia už ďalej nezhoršovala, chceme otvorený dialog, ktorý sa možno vláde Mianmaru nebude páčiť, ale chceme s ňou hovoriť o riešení tejto humanitárnej kríze a riešení celej situácie. A preto apelujeme na Európsku komisiu, ktorá má v rukách účinné nástroje, aby sa začala skutočne zaoberať e, situáciou Rohingov, aby bola tým motorom, ktorý takisto priláka aj ďalšie štáty a aby sa našlo niečo, čo skutočne začne túto situáciu po 7 rokoch konečne riešiť. Ďakujem pekne. A teraz e, rečníci za politické skupiny, za EPP, pán Lega, prosím. Dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Od roku 2017 viac než 700 tisíc rohingov muselo opustiť svoje domovy v Mianmare a stali sa utečencami v Bangladeži. A my vieme, že ozbrojené sily naďalej šíria teror v komunitách Rohingov tým, že páchajú odporné e, porušenia ľudských práv, zabíjajú, pália e, dediny, znásilňujú ženy a deti. A e, úrady Myanmaru umožňujú, aby sa toto všetko dialo a odmietajú Eh, volať na zodpovednosť tých, ktorí sú za to zodpovední. Telekomunikačné výpadky eh, napríklad znemožňujú eh, pokrývanie situácie médiami a tam spoluprácu s mechanizmami OSN, ale takisto vieme, že asi 40 utečencov Rohingov v Bangladeši sú deti a tie musia teraz vyrastať v preplnených utečenských táboroch bez nádeje a bez budúcnosti ja som sám podnikol návštevu terénu, návštevu no, v Myanmare pred dvoma rokmi a skutočne e, bolo jasné, ako sa stráca budúcnosť pre e, rohingské deti pred našimi očami. Pán predsedajúci, vy všetci vieme, o čo ide. E, Zlo zvýťazí vždy, keď dobrí ľudia nebudú robiť nič my dodnes si pripomíname napríklad strašné dôsledky holokaustu, pretože sa nič vtedy nepodniklo. Takže ľudia v Niamare si, e, Rohingovia v Niamare si zaslúžia viac a my musíme urobiť viac. Ďakujem pekne. A Teraz za socialistov a demokratov pani Arena, prosím. Minúta. Ďakujem pekne. V pondelok experti misie OSN vydali právu, ktorá potvrdzuje, že 600 tisíc Rohingov žije pod hrozbou genocídy v Mianmarsku tí istí experti pred rokom popísali genocídu na Rohingoch. Od augusta 2017 740 eh, tisíc Rohingov muselo už utiecť do Bangladeša. Rohingovia predstavujú menšinu, ktorá je najviac prenasledovaná celosvetovo a najväčšiu skupinu, ktorá bola núteno presídlená eh, postaviť páchateľov pred spravodlivosť. Isté, že to je dôležité, taktiež poukazovať na tieto zločiny, to je tiež dôležité pre nás, ale to nestačí. Chceme eh, aby Európska únia, ale aj medzinárodné spoločenstvo presadili, aby zodpovední za tieto zločiny eh, boli naozaj postavení pre spravodlivosť, taktiež medzinárodné spoločenstvo musí eh, uvaliť sankcie najmä na stovky eh, dôstojníkov armády, ktoré boli súčasťou týchto zločinov. Taktiež chceme prehodnotiť obchodné vzťahy s Mianmarskom vzhľadom na tieto zločiny proti ľudskosti. Ďakujem. Ďakujem vám. A teraz pán Benion Zareniu. Ďakujem. Rohingovia sú jedna z etnických skupín v Mianmarsku, ktoré nemajú v podstate oficiálny e, status a nedostávajú preukazy totožnosti. A navyše e, sa eskaluje ešte e, napätie v dôsledku etnických a náboženských postojov ktoré priživujú jednotliví vodcovia. Takže eh, to viedlo k eh, mimoriadnému uzneseniu, ale myslím, že eh, sa treba skutočne zaoberať k obmedzeniu, k obmedzeniam práv Rohingyov v okolitých krajinách. Myslím si, že Rohingovia majú v prvom rade prvé právo na to, aby boli plnoprávnymi občanmi Mianmarska, nemôžu mať jednoducho stále e, status nejakých cudzincov. Sú teda občanmi a majú mať takýto status, mali by sa im navrátiť e, ich pôda a domovy a Mianmarsko musí plniť svoje medzinárodné záväzky, aby chránilo všetkých e, jednotlivcov na svojom území bez ohľadu na to, aké majú náboženstvo. Ďakujem pekne. Teraz za konzervatívov a reformistov pán Barík, minúta. Pán e, predseda, e, pani komisárka, táto tragédia je celo, ďalšou v rade a tragédií, ktoré sa zatiaľ nedoriešili. E, Bangladeš má veľa práce so svojimi vlastnými problémami a v podstate sme ho nechali bez pomoci aj v tejto ťažkej situácii. A ten proces dokazovania totožnosti v podstate viedol k tomu, že 3485 e, ľudí nakoniec dostali právo, aby sa vrátili do Mianmarska. To e, by samozrejme e, ale Bangladešu trvalo veľmi, veľmi dlho, kým, kým by toto mohli vykonať u všetkých utečencov. Samozrejme, títo ľudia ani nie sú oni ochotní sa vrácať do Mianmarska bez, za, bezpek, záruk na bezpečnosť. Takže mus, treba zabezpečiť bezpečnosť Rohingov, eh, ktorí v tomto štáte, v Mianmarsku, žijú už eh, takmer tisíc rokov a eh, zločiny proti ľudskosti musia byť potrestané. Takže vyzývam tento parlament, aby dostal svojim princípom a podporil toto uznesenie. Ďakujem. Ďakujem. Takže to je, e, dostali, to je koniec e, časti, kde sa vyjadrili e, rečníci za politické skupiny. Pán to tu nie je, takže pani Ward ešte na minútu má slovo. Pán Kastaldo tu nie je. Prepačte, pán predsedajúci, ja som si neuvedomila, že pán Kastaldo tu nie je. Takže pred ubehli už dva roky a e, milióny e, Rohingov sú naďalej prenasledovaní, nemôžu sa vrátiť do svojich domovov po tom, e, čo čelili veľkému násiliu. A snaha repatriovať utečencov do Mianmarska ukazuje neprimeranosť návratových podmienok. Vláda mm, Mianmarska musí vytvoriť podmienky, ktoré umožnia bezpečný, dôstojný a dobrovoľný návrat. Podľa mm, Medzinárodného výboru pre záchranu asi milión utečencov prežíva v podstate len vďaka humanitárnej pomoci, takže chcem vyzvať Európsku úniu a medzinárodné spoločenstvo, aby vytvorili bezprostredný plán na riešenie tejto krízy, aby vyznavali Mianmarsko na riešenie základných príčin tejto situácie a najmä systematického násilia. Nemožno dopustiť, aby sa e, zločiny proti ľudskosti netrestali. Musia byť udržateľné podmienky na to, aby tá, toto, toto spoločenstvo mohlo prosperovať. A to najmä po tom, čo všetko vytrpeli. A chcela by som um, uh, poďakovať Avsalovi Kánovi a Vodidovi Kánovi za všetku prácu, ktorú vykonali. Ďakujem. A ďalej bude hovoriť pán Kiučuk, ale taktiež ho tu nevidím. Takže pán Bielan dostáva slovo na minútu. Ďakujem pán predseda. Nepochybne je to je, je nepochybné, že najväčšia náboženská skupina, ktorí sú prenasledovaní sú kresťania v 128 krajinách. A taktiež by sme sa mali zaoberať touto otázkou prenasledovania kresťanov. Ale pokiaľ chceme e, chrániť kresťanov, tak musíme chrániť aj iné náboženské skupiny. V tomto prípade to hovoríme o Rohingyoch. A toto prenasledovanie, ktoré nastalo už, začalo už pred pár desiatkami rokov, pokračuje napriek tomu, že v Mianmarsku prebieha demokratizačný proces. V roku 2015 sme dúfali, že toto prenasledovanie prestane, ale bohužiaľ 700 tisíc ľudí bolo z barmy eh, vyhnaných do Bangladeša a na, tam sú naďalej alebo táto skupina je naďalej prenasledovaná. Je Miamorské veľmi bohatá krajina kvôli prírodným zdrojom a taktiež strategicky majú dobrú lokalitu. A preto e, Rusko, Čína aj USA sa zaujímajú o toto krajinu, ale Barma nebude mať spoločnosť v medzinárodnom spoločenstve, pokiaľ nevyrieši tento problém. Ďakujem, pán predsedajúci. E, úrad prokurátora v Hágu e, minulý júl práve vyhodnotil situáciu Rohingov v Mianasku ako situáciu, ktorá, ktorú možno nazvať jednou najväčších humanitárnych eh, kríz eh, a ktorá najviac eh, zasiahla deti. Viac než 500 tisíc detí Rohingov sa nachádza v Bangladeži, kde sú vystavení nebezpečenstvu zneužívania a násilia. Mnoho hm, detí, ktoré sa hm, narodili v Mianmare, nemajú ani rodný list. To je porušenie jedných z práv Eh, na základe konvencie, ktorú vlastne podpísalo aj Mianmarsko. To znamená, treba, aby mohli títo ľudia dostať eh, preukazy totožnosti, aby mali prístup k zdravotníckej bez, eh, starostlivosti a vzdelávaniu, pretože v opačnom prípade sa tu vytvorí celá jedna generácia tzv. detí duchov. Takže treba zabezpečiť rešpektovanie základných ľudských práv. Ďakujem. Ďakujem. Teraz prejdeme k spontánnej rozprave, každý aj ako prvý pán Hetman. Každý bude hovoriť minútu. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni. V pondelok bola publikovaná nezávislá správa OSN, ktorá obsahovala znepokojivé informácie o Rohingoch v Mianmarsku. Hrozba genocídy sa zdá byť väčšia než kedykoľvek predtým. Správa taktiež tvrdí, že mianmarská vláda nerobí nič preto, aby zastavila násilie. A preto medzinárodné organizácie musia koordinovane postupovať, musia využ- vyvíjať tlak na zodpovedné osoby. ktoré by sa mali zodpovedať a humanitárne organizácie by mali mať prístup do Mianmarska, tak aby mohli pomáhať ľuďom a monitorovať situáciu. Ďakujem. Na minútu pán Polčák. Ďakujem, pán predseda. Dostávame sa k téme, ktorá je opakovane ehm, predmetom nášho záujmu. Hovoríme tu o vyháňaní ľudí, ich ponižovaní, porušovaní základných ľudských práv a páchaní zločinov proti ľudskosti. Dnes je ohrozených viac ako 600 tisíc ľudí konaním, ktoré skutočne je už na hrane genocídy. Je to bezprecedentná situácia. Myslím si, že poprvé musíme pomôcť Bangladešu, ktorý na svojom území hostí milión ľudí, a to v spolupráci s organizáciou ASEAN. Samozrejme musíme okamžite žiadať žiadať okamžitú pomoc pre utečencov, vyšetrenie týchto zločinov a musíme žiadať aj európske inštitúcie o okamžité kroky, pretože v, kon, v, v rokovaní s Mianmarskom musíme hovoriť jasne a nahlas a musíme dosiahnuť, že budú vinníci poslaní pred spravodlivosť a tieto zločiny budú vyšetrené. Ďakujem. Teraz dostáva menej komisie komisárka Tajsenová slovo. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán predseda, vážení poslanci Európskeho parlamentu, už sú to viac než dva roky od tej doby, čo došlo k hrozným udalostiam v štáte Rakin a toto vyhnalo viac než 700 tisíc rohingov do Bangladeša. Momentálne je v Bazare eh, viac než milión eh, Rohingov, to znamená, že to je najväčší utečenecký tábor na svete. Taktiež dochádza k radikalizácii. V táboroch situácia sa tam zhoršuje. Viac než 500 eh, tisíc detí je bez prístupu k vzdelávaniu. Takže Vyzerá to tak, že je stále menšia šanca, že sa mierovým spôsobom tieto osoby vrátia do svojej vlasti. A nedošlo k repatriácii, plánové repatriácii takmer 350 tisíc osôb do Mianmarska. Je to humanitárna kríza, ale taktiež sa z toho pomaly stáva aj politická a bezpečnostná výzva. Preto sa musíme zaoberať toto situáciou, bezpečnostnou situáciou, e, podmienkami v tábore, čo sa týka prístupu e, k živobytiu, k vzdelávaniu, aj situáciou hostujúcich spoločenstiev a taktiež je treba zaručiť príslušné financovanie. Európska únia bude naďalej vyzývať eh, k udržateľným riešeniam pre Rohingov a budeme vyzývať mianmarské úrady, aby zaručili eh, dôstojný a dobrovoľný návrat týmto utečencom. Sú tu úsmernenia eh, rady štátu Rakin, ktoré schválila mianmarská vláda. V júni 2019 eh, sa konala schôdza, eh, ktorej spolu eh, predsedal špeciálny vyslanec Európskej únie pre ľudské práva. A taktiež prebehli bilaterálne stretnutia, na ktorých taktiež sme urgovali túto situáciu, že treba zaručiť dobrovoľné a dôstojné návraty rohingyských utečencov do svojej vlasti. Taktiež Európska únia bude tlačiť na to, aby sa zodpovedali tí, ktorí vážne porušil ľudské práva. Už sme uložili 14 jednotlivcom reštriktívne opatrenia a budeme uplatňovať ďalej sankčný režim. Na záver vám chcem povedať, že Európska únia sa bude snažiť uľaviť rohingským utečencom v Bangladeševých e, utrpení a budeme spolupracovať pardon, s mianmarskými úradmi, aby umožnili ich navrat. Ďakujeme. Pani komisárka, obdržal som 6 návrhov uznesení. Tieto sú zo strany nasledujúcich politických skupín EKR, Zelený, FA, SAD, Obnom Európu, GUE, NGL a EPP. Diskusia je uzavretá. Hlasovať sa bude dnes. Ďalšia diskusia sa týka Iránu, najmä situácie obhajcov práv žien a uväznených štátnych príslušníkov EÚ s dvojakým občianstvom. A na úvod diskusie budú hovoriť autory. Na minútu bude hovoriť najprv pani Fotiga. Ďakujem, pán predseda. Ja chcem teraz vyjadriť rešpekt ženám v Iráne za ich odvahu, odhodlanosť nie len v rámci boja za práva žien, ale aj preto, že podporujú slovne celú spoločnosť tvárov tvár režimu jedno z najväčších opozičných hnutín v Iráne, Národná e, rada odolnosti e, v Iráne. Tu taktiež vedie žena. V nedávnej dobe boli mnohé ženy odsúdené na dlhé väzenské tresty preto, že opravnene protestovali proti povinnému noseniu šatku hijabu. A taktiež e, sú tam ženy, ktoré majú dvojité občanstvo EÚ a iránske, ruka v ruke s mužmi, taktiež trpia, pretože sú prenasledované. Takže my žiadame okamžite prepustenie. Ďakujem. Na 2,5 minúty pani Neumann. Kolegovia a kolegyne, Mnohí z vás poznáte určite túto tradíciu. Na Medzinárodný deň žien 8. marca sa ženám e, darovávajú kvetiny. Je to pre mňa, mne sa to zdá, že niekedy to príliš až mierumilovné vyjadrenie podpory právam žien. Ale 8. marca tohto roka v Teheráne, v Iráne ženy rozdávali kvetiny Posledný vozeň je tam rezervovaný pre ženy a tri ženy si tam dali dolu šátok a vyjadrili tým jasne svoj názor. A povedali, že dúfajú, že bez šatku alebo aj so šatkom majú jednu vec spoločné, že budú môcť eh, pochodovať po iránskych a chodiť po iránskych uliciach, pretože tam je dosť miesta pre ženy. A na videu, na ktorom, ktoré sa rozšírilo, na sociálnych médiách vidieť, ako ženy ruka v ruke takto pochodujú. Aká bola reakcia iránskeho režimu? Uzatváranie, zatváranie do väzenia, zväzenské tresty až 24 rokov, šikana. Je tu taktiež e, laureátka e, Sacharovej ceny, ktorá bola odsudená k väzenskému trestu plus k zbičovaniu pretože podporovala práva žien. A jedna vec sa tu jasne ukazuje. Iránsky režim sa cíti byť ohrozený zo strany týchto odvážnych žien. Áno, situácia v tomto regióne je komplikovaná, ešte bude komplikovanejšia, ale je zlo a dobro, nie je to čierno-biele. Musíme stať na strane tých ľudí, ktorí podporujú e, ľudské práva, e, ktoré bojujú proti diskriminácii žien v Iráne, e, taktiež proti apartheidu na základe pohlavia. A dámy a páni, pokiaľ sa niekde porušujú ľudské práva, tak my v tomto parlamente nesmieme, kon, nesmieme mlčať. Takže vyjadrím svoju podporu tomuto uzneseniu a právam žien v Iráne. Ďakujem. Ďakujem. A teraz na minútu a pol pani Guteland. Ďakujem, pán predseda. Pani komisárka, minulý týždeň sme videli Mnohé správy o tom, ako Sahar Chudajari zomrela po tom, čo utrpela e, zranenia, keď sa podpálila, bola uväznená a odsudená k brutálnemu trezenstvu len preto, že chcela pozerať futbalový zápas. A na toto by mal mať právo každý. A skutočne je to hrozné, čo sa tam stalo. A moja solidarita, aj solidarita tohto parlamentu je teraz na strane jej a jej rodiny. Aktivisti, ktorí podporujú práva žien a uväznení ľudia s dvojitým občanstvom EÚ a Iránu, ľudia, táto situácia sa musí zlepšiť. Mnohí ľudia boli vo väze- sú vo väzení len preto, že bojujú proti diskriminácii. Sú tam prípady, kde sú ľudskoprávni aktivisti, aktivisti na podporu práv žien, novinári, environmentálni aktivisti, odborári sú poslaní do väzenia a to bez spravodlivého súdu a po celé mesiace, roky tam takto sú sú tu prípady Nasrin Sutude, Nargiz Mohamadi a ďalších. A my žiadame taktiež os, tú žiadosť, aby napríklad pán Dželali a ďalšie osoby s dvojitým občanstvom boli okamžite prepustené a aby im bol poskytnutý spravodlivý proces. Ďakujem. Pani Rodríguez Ramos na minútu a pol. pán predseda, hovoríme tu o urgentnom uznesení, ktorý žiada okamžité prepustenie všetkých žien, ktoré sú aktivistky a boli v Iráne odsúdené a taktiež, aby boli prepustení občania s dvojitým občanstvom EÚ aj iránskym, ktorí momentálne za dramatických okolností sa nachádzajú v iránskej väzeniach, nemajú možnosť komunikovať, nemajú prístup k právnikovi, ani sa nemôžu spojiť s rodinou tri posledné ženy, ktoré boli odsúdené, boli odsúdené preto, že tam bolo virálne video, ktoré sa rozbehlo 8. marca, kde si dali dolu šátok, rozdávali kvetiny a hovorili ženám, že kiež by mohli spoločne pochodovať v Iráne, niektoré so šatkom, niektoré bez, ale na základe slobodného vlastného rozhodnutia. Takže toto bol trestný čin, trestný čin, ktorý bol považovaný za útok na národnú bezpečnosť a za toto boli odsudení na viac než 23 rokov väzenia. Bol to proces bez záruk, nemali prístup e, k slobne zvolenému právnikovi. Iránske úrady spustili skutočnú e, kampaň šikania prenasledovania e, ženských aktivistiek proti právničkám, ktoré bránia práva žien, taktiež proti novinárkam, ktoré o tomto píšu. A tieto ženy povedali, že oni budú pokračovať, pretože už príliš dlho e, žijú e, v tomto väzení, ktorým sa stala vlastná krajina, budú brániť svoje právo na slobodu a budúcnosť svojich e, dcer. Je dôležité, aby tento parlament vyslal jasné posolstvo. Na jednej strane komisia musí povedať, že politický dialog medzi EÚ a Iránom bude obsahovať politickú prioritu, ktorou bude obrana eh, žen, ľudských práv eh, iránskych žien a dievčat, ale taktiež treba vyslať jasné posolstvo iránskym ženám, povedať im, že nie sú osamotené, že Európsky parlament je na ich strane a že my budeme podporovať všetky tie, ktoré naďalej odolávajú na uliciach, ale aj vo väzení. Ďakujem. Thank you. Ďakujeme pekne. Našťastie nemáme príliš veľký časový sklos, ale tak či tak vás sem požiadať, aby ste dodržali vymedzený rečnícky čas na 3 minúty. Pani Zovko, ďakujem. Iránske orgány naďalej e, prenasledujú aktivistov v oblasti ľudských práv, novinárov, právnikov, pokojných aktivistov. Tí sú vystavení neustále obťažovaniu, zatýkaniu, prenasledovaniu za ich pokojnú prácu. V tomto uznesení Európsky parlament vyzýva Irána, aby potlačil aby stiahol tieto obžaloby a aby okamžite a bezpodmienečne oslobodil všetkých eh, aktivistov v oblasti ľudských práv a taktiež eh, duál, eh, osoby s duálnym, na, duálnym štátnym občanstvom, ktoré sú nezákonne zadržiavané. Tiež, aby sa prestali trestne stíhať ženy, ktoré iba pokojne protestovali proti noseniu šatky. E, ženy by mali mať možnosť zvoliť si, či chcú alebo nesú nosiť hijab. Tieto ženy boli odsúdené na 16 a 23 rokov odňatia slobody. E, iránske orgány sa vyjadrili, že konali v rozpore s iránskou bezpečnosťou a, a že šírili korupciu a taktiež prostitúciu. Toto je jasný príklad e, neprimeraného trestu. Tieto ženy okrem toho boli zatknuté, aj keď iba vykonávali svoje právo slobody prejavu. Je to jedno za základných práv každej jednej ľudskej bytosti. V inom prípade iránska žena e, sa samoznietila na protest e, svojho zatknutia, pretože chcela pozerať futbalový zápas na štadióne. Okrem týchto piesných porušovaní práv žien, taktiež uznesenie reaguje na iránske opatrenia prijaté proti viacerým osobám, ktoré e, majú dvojaké občianstvo iránskej a európske. Tieto obvinenia sú založené na veľmi nejasných alebo neupresnených obvineniach a došlo k obvineniu bez riadneho spravodlivého súdu. Je jasné, že Irán veľmi vážne porušuje ľudské práva a my ako demokratický orgán, ktorý predstavuje a, a zastupuje práva občanov, je našou morálnou povinnosťou na toto reagovať a odsúdiť to. Európsky parlament musí chrániť záujmy všetkých európskych občanov bez ohľadu na to, kde sú. Irán je jedným z zakladajúcich krajín OSN a ratifikoval viacero právne záväzných dohôd podľa medzinárodného práva, kde sa zameriava pozornosť na dodržovanie ľudských práv. Avšak realita ukazuje, že Irán tieto povinnosti nedodržiava. Týmto uznesením vyzývame iránske orgány, aby zastavili toto represívne konanie a aby implementovali medzinárodne dohodnuté štandardy Kolegyne, kolegovia, prosím, prejavte podporu týmto ženám, ktoré boli svojvoľne zadržané a ďalším občanom Európskej únie, ktoré sú zadržiavané a vyšlíme týmto spoločný jasný signál iránskym orgánom. Ďakujeme pekne. Teraz na minútu a pol pani Ernst. Dámy a páni, ja som bola jedna z mála poslancov, ktoré sa stretli priamo s aktivistami, eh, aktivistkami pre ľudské práva. Eh, na Sinsu Today konkrétne sme sa spoznali v Teheráne v roku 2013 po jej prepustení. O tri roky neskôr bola opäť odsúdená a v roku 2018 bola opäť zatknutá. V marci 2019 eh, teraz dostala rozsudok 33 rokov odňatia slobody iba za to, že odmieta povinnosť nosiť, nosiť hijab na hlave a tiež podporovala ženy v takomto konaní. E, z očí v oči takýmto hanebným e, rozsudkom Prečo nemôžeme mlčať. Bez ohľadu na to, čo iné sa deje v Iráne, nesmieme mlčať. A medzinárodná solidarita musí e, byť adresovaná všetkým týmto ženám a aj tým, ktorých mená nepoznáme. A iránskej vláde chcem povedať len vlastne jednu vec. Civilizačný pokrok dlhodobo nie je možné len tak odstaviť, nie je možné ho zastaviť. E, môže ho, je možné ho spol, spomaliť, môžete e, zatknúť, umlčať zástupcov, ale nemôžete úplne e, vykinožiť slobodu a rovnoprávnosť spoločnosti ani mocou, ani násilím, ani silou. A práve preto, že to nás vystihuje ako ľudí a e, tiež sa na to vzťahujú základné práva aj v mojom domovskom meste. V Draždenoch to platí, alebo aj v Hongkongu to platí, aj v Teheráne. Títo ľudia e, majú v sebe slobodu, tá sloboda im patrí a na tom žiadny revolučný ovoca nič nezmení. Ďakujeme pekne. Teraz sa nasledujú e, vyjadrenia rečníkov za politické skupiny za EPP. Dostáva slovo pán Sikorský na dve minúty. Ďakujem. Irán, Islamská republika, je e, veľmi jasne krajinou, kde sa porušujú veľmi vážne ľudské práva. Dochádza tam k trestaniu za zločiny, ktoré v našom vnímaní zločinmi nie sú. Tradične šítske spoločnosti sa hrdia tým, že sú liberálnejšie, ale v tomto prípade v Iráne to neplatí. Irán je krajina, kde dochádza k popravám veľkého počtu občanov Iránu, pričom systém spravodlivosti v Iráne rozhodne nesplňa kritériá, ktoré my uznávame. Stredoveky mulahovia vynášajú veľmi prísne rozsudky nad ľuďmi, ktoré podľa našich noriem, našich standardov sa nedopustili absolútne žiadneho zločinu. Myslím, že sa nemýlim, keď poviem, že Irán dajme tomu uplatňuje naďalej trest smrti za homosexualitu. Teda chcel by som sa pridať k všetkým tým, ktorí sa už vyjadrili v rozprave. Chcela by som aj týmto obhájiť práva tých, ktorí trpia a dôsledku takýchto útokov, ktorých práva sú obmedzované najmä ženy, mám tým na mysli, ale Irán predstavuje aj geopolitickú výzvu. Práve došlo k útokom na saudské ropné zariadenia. A myslím si, že tie dróny a strely vybudovali e, rebeli niekde v horách, ale to vybavenie dostali od niekiaľ a Saudská Arábia sa jasne vyjadrila, že podľa nich im to dodal Irán, Islamská republika, Irán pred niekoľkými týždňami došlo k útoku na ropné tankery v Hormskom eh, prielive. Zdá sa, ako keby teokratický režim v Iráne sa snažil provokovať eh, USA, aby došlo k ozbrojenému útoku. Ja len dúfam, že ani USA, ani my sa nenecháme takto vyprovokovať. Už sme totiž vyprovokovaní v minulosti boli a mne sa tie dôsledky e, vôbec nepáčili potom. Ďakujem pekne. Teraz e, za skupinu SAD dostáva slovo pán Picula. Nech sa páči na minútu. Ďakujem, pán predseda. Nemôžeme akceptovať, že ženy sú uväznené iba preto, že chceli sledovať futbolový zápas na štadióne dlhodobé tresty e, pokojným protestujúcim tiež nie sú priateľné. Okrem toho rozsudky sú ešte zhoršované tým, že dochádza k bičovaniu, tiež dochádza k systematickým útokom na ženy, na občanov Európskej únie, ktoré bojujú e, za liberálnejší spôsob života. Tieto ženy, e, všetci uväznení, musia mať za každé okolnosti prístup k zdravotnej starostlivosti a taktiež musia mať prístup k právnemu zastupovaniu počas svojho pobytu vo väzení. Ľudské práva sú nenapadnutelné bez ohľadu na to, kde daný človek žije. A Irán musí dosúľadiť svoju legislatívu s platným medzinárodným právom a s dohovormi, ktoré ako krajina podpísal a my sa musíme postarať o to a musíme na to poukazovať vo všetkých bilaterálnych aj multilaterálnych vzťahoch. Ďakujeme pekne teraz za skupinu Renew. Pani Porit, na minútu a pol. Ďakujem. Ehm, osoba z môjho volebného okrsku eh, Nazarim Lakrip eh, bola eh, uväznená pred eh, viac ako 1200 dňami. Je to osoba, ktorá má dvojaké občianstvo. Celé mesiace neskôr čakala na eh, súdne konanie, potom eh, bola postavená pred absurdný súd. To konanie vôbec nebolo ani slobodné, ani spravodlivé. Na nebo vo väzení často nemala k dispozícii vhodnú zdravotníckú starostlivosť, už nemá k dispozícii ani medzinárodné telefónne hovory a môže sa stretávať so svojou 5-ročnou dcérou Gabrielou iba raz do mesiaca. Takéto zaobchádzanie je vlastne ako keby z nej bola rukojemnička iránskeho štátu. Nazanin už v minulosti začala hľadavku a varovala, že e, opäť sa k tomu e, bude musieť utiekať, ak jej budú upierané jej základné ľudské práva. Jej manžel Richard nedávno uviedol, že dominancia Brexitu znamená, že jej prípad e, sa strátil z dohľadu pozornosti v spoločnosti Británii. Ako minister zahraničných vecí Boris Johnson tiež zhoršili situáciu, keď bol vo funkcii a ani nebol ochotný sa stretnúť s Richardom, odkedy nastúpil do funkcie predsedu vlády. Za takýchto okolností Európska únia musí na to upozorňovať a to veľmi jasne. Nazanin nie je osamotená v takejto situácii. Sú tu aj iní e, občania aj Európskej únie a Iránu, ktorí sú v takýchto podmienkach uväzňovaní a nemajú prístup k slobodnému, spravodlivému súdnemu procesu. Je našou povinnosťou kolegovia zasadiť sa za e, ochranu ich práv aj u nás doma, aj v zahraničí. Prosím, podporte toto uznesenie. Ďakujeme pekne. Za skupinu zelených e, teraz dostáva slovo pán Urtasu na dve minúty. Áno, ďakujem. Pán predseda, situácia žien v Iráne stále viac znepokojujúca. Tento parlament na to musí neustále upozorňovať. Jeden z posledných alarmujúcich prípadov je smrť 29-ročnej mladej ženy, ktorá sa rozhodla podpáliť, pretože jej hrozilo 6 mesiacov vo vezení, pretože sa pokúsila dostať na futbalový zápas prezlečená za muža. Irán je jediná krajina na svete, kde sa ženám nepovoluje prístup na e, štadióny, ale toto nie je jediná forma diskriminácie, ktoré tam čelia od januára minulého roka Aspoň 30 e, osôb bolo zatknutých e, v súvislosti s tým, že nechceli e, nosiť povinný šáte, šátok. Toto je súčasť slobodného vyjadrovania. My žiadame to, aby sa, aby sa prestali porušovať Eh, základné práva žien, eh, taktiež sú tam práva v súvislosti s manželstvom, s rozvodom, s opatrovníctvom detí, kde sú diskriminované, taktiež eh, táto diskriminácia v súkromnom a verejnom sektore sa musí ukončiť, takže eh, dúfame, že tento dokument bude slúžiť preto, aby členské štáty prioritizovali eh, situáciu ľudskoprávnych aktivistov v Iráne. Čo sa týka nukleárnej dohody s Iránom, tak tá dúfam bude fungovať a bude životaschopná. Myslím si, že sa tu veľmi snažia, aby to tak bolo. Je treba eh, utišiť bubny vojny tak, aby Ehm, sa situácia nezhoršila, ale musia to e, taktiež e, prepojiť so situáciou ľudských práv v tejto krajine. Tieto dve veci idú ruka v ruke a preto žiadame aj o to, aby feminizmus sa stal neoddeliteľnou súčasťou európskej zahraničnej politiky a situácia žien v Iráne musí byť prioritou v rámci našich vzťahov s Iránom. Ďakujem. Ďakujem. V mene skupiny Identita demokracie bude hovoriť pani Sardone na minútu. Ďakujem. Asi si všetci uvedomíte, že v 70. roku minulo storočia mali sme prístup k vzdelávaniu, ale v roku 1979 eh, nastúpil nový režim, Islamská republika a v mene náboženstva práva žien sa plne potlačili návrat akoby do stredoveku. Napríklad e, národné družstva v basketbale či v futbale nemohli jednoducho e, reprezentovať povinnosť e, zahaliť sa, ale e, ide o prejav utla, utláčania. Ženy si nechcú prikrývať hlavu. V Denne vidíme aktivistky, ktoré sa zastávajú za ľudské práva. Ide o to, aby útlak žien v týchto krajinách prestal. Často aj, často aj zo strachu jednoducho na to nereagujeme. Nereagujeme na to, čo páchajú tieto krajiny na právach ženy. Ale my nemôžeme zostať jednoducho bokom. Musíme sa vyjadriť. Ďakujem. On behalf Ďakujem veľmi pekne za európskych konzervatívcov a reformistov. Pán Vaščíkovský, nech sa páči na jednu minútu. Ďakujem. Ako bývalý veľvyslanec Polska v Iráne musím povedať, že ma neveľmi teší, že musíme dnes diskutovať e, o tomto správaní iránskych úradov. Rád by som e, diskutoval o prínose iránskej kultúry pre našu civilizáciu. V čase narastajúceho e, napätia e, by sme očakávali konštruktívnejšiu úlohu Iránu v tomto regióne. Najmä očakávame, že Irán e, bude rešpektovať ľudské práva iránskych občanov a tých, ktorí túto krajinu navštevujú. Taktiež očakávame, že by Irán prestal s politikou svojvoľného zadržiavania bezpodmienečne by mal prepustiť všetkých eh, občanov s dvojitým občianstvom eh, a s občanstvom EÚ. Eh, práva, najmä prát, práva žien, alebo teda zastancovia žien a práv žien by mali byť prepustení no, a mal by Irán prestať s útočnými, agresívnymi politikami v regióne. Ak by chcel mať naďalej priateľské vzťahy z EÚ, musí naliehavo zmeniť e, svoje politiky a držať sa e, medzinárodných štandardov. Ďakujem. Ďakujeme. V mene e, skupiny GUE NGL má slovo na minútu pán Wallace. Ďakujem. Viem, že ženy zohrávajú kľúčovú úlohu v Iráne E, naozaj by to zahambilo Sádskú Arábiu. Vieme však tiež, že e, v mnohých otázkach, ktoré sa týkajú ženských práv, Irán e, nepomáha ženám. To sa musí zmeniť. Nehovorilo sa tu o nelegálnych sankciách USA voči Irán, Iránu. Tu sa ignoruje, že tieto ženy a deti v, týchto, v tomto svete musia žiť. Ekonomické sankcie zasiahnu chudobných. Je to pomalá forma týrania E, treba pomáhať slabým a zasahuje to totiž slabých ženy a detí najviac. Treba pomôcť tým, ktorí bojujú za ľudské práva. Keď e, sa e, treba jednoducho uznať a navyše aj kritizovať tieto brutálne, brutálne sankcie. Irán je ob, zo strany mnohých medzinárodných hráčov izolovaný a musíme jednoducho im pomôcť, aby prekonali túto blokádu. Je to v našom záujme to naše uznesenie je, eh, je len ďalšou politickou zbraňou proti Iránu. Ak naše pozmienice návrhy sa v tomto ohľade nepríjmu, my budeme proti tomuto návrhu. Za nezaradených má na minútu teraz slovo pani De Lucy. Bohužiaľ, rečnička nepoužíva mikrofón. Ďakujem pekne. Rada by som povedala, že podporujem odvážne ženy, ktoré mieru milovne bojujú za, za, práva, za svoje práva. Zdá sa, že EÚ e nedosahuje svoje ciele voči Iránu. E, Spojené štáty, e, signatári dohody, najdôležitejší signatár, odstúpili naši občania sa stali naozaj vlastne obeťami v tejto geopolitickej hre cynické e, obchodné e, podtóny sa dajú badať pri e, aj jadrovej dohode. EÚ celkom správne hovorí o zverstvách v oblasti ľudských práv, ale čo budeme robiť, ak sankcie nepomôžu? Nadalej bude len povzbudzovaný Irán v tomto správaní. Treba hovoriť mene tých, ktorí sú vo vezení. Naši občania sú v strachu a v izolácii. Skutoční ľudia Jolie King a Mark Kirkin a ďalší Kylie Moll Gilbert, pani Ashery a pani Tibas je na čase, aby sme v prospech nich teraz konali. Ďakujem na dve minúty. Pani Ferahut. Vážený pán predseda, opätovne Irán Všetky, všetky diskusie majú spoločného menovateľa a to je ohrozovanie ľudských práv. Ohrozovanie práv menšín, žien, postihnutých osôb s dvojakým občianstvom. Všetci títo trpia trpia mučením, trpia ponižovaním, harasmentom a to len preto, pretože si robili svoju prácu a hajili ľudské práva. Nemôžu nemôžu tak činiť bez, bez hrozieb, bez toho, aby aby im bolo hrozené mučením, smrťou a tak ďalej. Ja by som sa, ja by som sa chcela teraz zacieliť na prípad e, dievčiny 29-ročnej a jej, jej najväčšou chybou bolo to, že bola žena, že ju bavil futbal a prezliekla sa za chlapca, aby si mohla pozrieť e, futbalový zápas. Ale dievčatá nemôžu chodiť na futbalové zápasy. Je to zakázané. A preto ju predviedli pred súd v Teheráne a chceli ju uväzniť. Je jediným, je jediným priestupkom je to, že je ženou. Ženou v krajine, kde určujú život žien muži a kde Ide, ide naozaj e, o, o otrasné zaobchádzanie s právami žien zo strany irackých orgánov. Viete, že v Iráne dochádza k popravám. Novinári, novinári hovoria, že e, Irán je najväčším väzením žien novinárok. My naozaj sa na to nemôžeme pozerať. Pani komisárka e, Thyssen, skutočne, skutočne um, táto smrť, smrť Sahar, určite, ur, určite e, nemôžeme pozerať bokom. Musíme sa k tomu vyjadriť. A nejde len o ňu. Takýchto, takýchto ľudí je viac. A boli mučenmo prišli o život len preto, že skutočne bojovali za svoje práva. Oni sú tou revolúciou a Európa, Európa naozaj musí konať. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. One minute, Mrs. Arena. Teraz pani Arena na minútu. Diskriminácia, pokiaľ ide o ženy v Iráne, to je každodenná realita. Mám na mysli no, pani Kadajari, keď chcú uh, uh, sa vyhnúť e, súd, e, súdu e, zo strany revelačného súdu, keď sa si dovolila ísť na futbalový zápas, tak naozaj riskujú porušenie základných práv. Spoločnosť polovičke svojej populácie vlastne nedo, nedáva práva. Takáto spoločnosť nemôže prekvitať. Bohužiaľ, Irán tu nie je osamelý. Je tu množstvo štátov, ktoré porušujú práva žien Zoznam by bol asi veľmi dlhý, potrebovalo by som určite viac než jednu minútu, ale Irán je partnerom EÚ. EÚ e, bola iniciatívom dohody, e, jadrovej dohody s Iránom E, možno by bolo e, nelogické, keď hovoríme o jadrovej dohode, že to spomínam v téme práv žien, ale EÚ by naozaj práve mala tu použiť všetky nástroje, aby sme bojovali proti jednej z najväčšej nespravodlivosti na svete, teda polovica ľudstva e, tu nemá svoje základné ľudské práva, teda menovite ženy. Ďakujem. Ďakujeme. Na minútu a pol teraz pán Benien. Ďakujem pekne. Stav ľudských práv v Islámskej Iránskej republike sa kritizoval často. Sloboda prejavu, naozaj to sa veľmi okresáva a nie je tajomstvom, že iránske orgány sa angažovali naozaj vo výrazných útokoch na novinárov a zastancov ľudských práv. Tieto uväznenia a nespravodlivé súdne procesy dominujú hlavne, pokiaľ ide o etnické menšiny v Iráne a tie tvoria naozaj výraznú časť populácie. E, e, kurdovia napríklad i ďalšie e, typy populácie. Pani Ratcliffe je britskou občiankou, má občanstvo iránske, bola nespravodlivo uväznená, nemá prístup k spravodlivému súdnemu procesu alebo právnej pomoci. Obvinili ju zo špionáže po veľmi, veľmi krátkom a nespravodlivom súdnom procese Stretol som sa s jej manželom Richardom Radcliffom, keď sme zdieľali, e, keď sme boli na spoločnej e, e, platforme v Ženeve. Je to naozaj muž, ktorý veľmi odvážne bojoval proti, teda v tom boji za oslobodenie svojej ženy z trošku geopolitického pohľadu možno povedať, že v roku 2018 USA stiahli svoju podporu z, tejto, z tohoto dohovoru a uvalili sankcie, pričom my nadalej podporujeme jadrovú dohodu. Nie je to jasný znak pre Irán, že EÚ vlastne môže byť potenciálnym priateľom. Ja vyzývam okamžite i, i e, Irán, aby u, u, uvoľnili osoby, ktoré sú e, menované v tomto uznesení. E, sloboda prejavu a sloboda vyjadrovania by mali byť dodržiavané. To by bolo určitým základom z normalizácie vzťahov medzi EÚ a Iránom. Ďakujem. Na minútu pán Rivière. Ďakujem pekne. Áno, iste treba odsudzovať všetky krajiny, ktoré utlačajú ženy. Samozrejme, ako tu povedali mnohí, e, a ako sa hovorí v tomto uznesení, Irán i Saudská Arábia, Pakistan, tu sú výrazné e, e, pre, prenasledovania. Spomeňme si na Azia Bibi, všetci tí, ktorí majú ako právny základný text šariu, utlačajú logicky ženy. Využívanie tohto textu by sa mal naozaj odsúdiť. Pani von der Leyen vymenovala komisára pre ochranu našeho spôsobu európskeho života. A prvá z prvých, e, prvý krok ochrany by malo byť odsúdiť text šarie, aby žiadne spoločenstvo v Európe nemohlo využívať. Hlasujeme o tomto texte, ale treba maré kroky e, e, robiť, než nejaký text, ale bez toho, že nepomenujeme skutočný problém, zostaneme len spoluvinníkmi na utlačaní žien v príliš mnohých krajinách. Thank you. One minute. Len pekne ďakujem. Na jednu minútu pani Kanko. Bez mikrofónu, bohužiaľ. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, Šelek možno, že bola do niekoho uh, zamilovaná. Jej meno je Sadáku Dajeri. Bola známa pod menom e, Modré dievča. E, mala obľúbený futbalový zápas a chcela sa pozrieť, ako bude jej e, futbalový tím hrať, tak sa prezliekla za chlapca pred dvomi týždňami sa, sa, sa zapálila pred súdom v Teheráne a v Iráne ľudia ako ona, kto si jedno, ktorí jednoducho chcú žiť slobodne, um, čelia zadržiavaniu, stresnému stianiu a tak ďalej. Od januára 2018 bolo 32 ľudí uväznených za protestovanie e, proti povinnému noseniu džihabu Počas uplynulých troch rokov 30 európskych občanov s dvojitým občianstvom bolo zatknutých, ako napríklad profesor Žalali, ktorý bol hostujúcim profesorom na VLB v Bruseli. Po všetkých uzneseniach, rady a tak ďalej. Vysoká vysoká predstaviteľka už tento rok e, zdôraznila, že nestačí, že, že, že nestačí e, to, to, čo vykonávame. Ehm, mnohí, mnohí ďalší sú ohrozovaní a mnohí ďalší trpia pod útlakom režimu. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím vás opätovne, vážené poslankyne, vážení poslanci, dodržujte rečnícky čas. Pani Rodríguez Palop na jednu minútu, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem. Súd, keď odsúdil tri, tri ženy, ktoré pokojne protestovali proti noseniu islamského závoja, povedal, že všetky budete trpieť od januára 2018 boli desiatky žien zatknuté. Pokojne protestovali proti, proti noseniu šatky a naozaj ide o skutočné rodové násilie. Ide, ide o diskrimináciu, ktorá postihuje milióny dievčat a žien. Ale žiadna, žiadna identita, žiadne náboženstvo nemôže skrátka alebo neexistuje žiadne náboženstvo alebo kultúra, ktoré by umožňovalo takéto niečo. M tieto ženy, ktoré boli svojvoľne zadržané a väznené, musia byť, prote- musia byť prepustené. My si nemyslíme, že ženy, ktoré sa, ktoré sa zakrývajú, by boli nejakým spôsobom, že by to bolo nejakým spôsobom nesprávne ale jednoducho e, je to určitým výrazom. Ďakujem veľmi pekne. Pán Paten. Každý deň pani Radcliffe e, a ďalší britskí občania uväznení v, v Iráne um, každý si to pripomínam, pretože je to veľkou tragédiou. EÚ prísľubila, že skutočne obíde nejakým spôsobom americké sankcie a že sa podarí prepustiť z väzenia týchto, týchto ľudí. Um, potom, potom tu bol incident e, s tankerom pri Gibraltare, keď EÚ keď EU požiadala o pomoc e, v Ramúskom prie, prielive. Um, myslím si, že je veľmi jednoduché. Dokážete si predstaviť tú, tú katastrofu, ak by napríklad nejaký Pinokio mal, mal svoju armádu? Veď tak to vyzerá. Ja som členom delegácie pre, pre vzťahy s Iránom a my naliehavo a my naliehavo sme teda požiadali iránsku delegáciu, aby sa s nami stretli. Niekoľkokrát sme žiadali, nič sa neudialo a Mm, dosiaľ sme sa s nimi nestretli. 70, 70 e, dní, roky niektorí e, stravia vo väzení a my, my nevieme, e, čo sa s nimi deje. Takže myslím si, že máme školy na rukách. Ďakujem veľmi pekne. Pani Jones. Poprosím mikrofón. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda, pani Tysen Životy žien sú ohrozené v mnohých krajinách, to je zrejme, ale v Iráne, v Iráne nedávno e, e, súdy posilnili tresty týchto žien. Dokonca i za, i za pokojné protesty žien, obhajky ľudských práv. A za čo? Za to, že sú ženami, za to, že nenosia hijab, za to, že nenosia šatku na hlave, za to, že išli na futbal, za to, za to že vyvešali kvety na MDŽ. Mnohé ženy s dvojitým občianstvom sú sú obeťami katastrofických dôsledkov. Napríklad ženy, novinárky na BBC Perzia e, sú ponižované. Obhajkyne ľudských práv nemajú prístup k právnej pomoci. Často ich zatknú počas spokojných pochodov. Máme tu dlhý zoznam uznesení s menami vrátane Nazarín a títo ľudia trpia prísnymi test, trestami, je im upieraná zdravotná starostlivosť. Tieto, tieto, tieto činy, jednoducho, na tieto činy musíme poukazovať, musíme niečo urobiť. Irán takto nemôže postupovať. Musíme sa ubezpečiť, že, že ľudské práva všetkých týchto bojovníčok budú uplatňované a majú byť uplatňované. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Pán Grudler. monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Ja by som chcel uh, eh, holta odvahe všetkých bojovníkov za ľudské práva a práva žien v Iráne, ktorí odsudzujú neustále represálie, ktorými eh, trpia kvôli potlačení ich práv na slobodu prejavu a kvôli svojej opozícii voči povinnému eh, zahaľovaniu nuša Ehm, bolo zatknutých eh, desiatky žien za mierové protesty. Stále sú eh, zadržiané vo väzení a minimálne 5 z nich majú dvojité občanstvo európsko-iránske. No a považované za nepriateľky štátu nemajú prístup k spravodlivosti a my žiadame od iránskej spravodlivosti, aby boli bezpodmienečne okamžite prepustené nuša a potrebujeme vyčerpávajúci úplný zoznam za zatknutých ľudí a ľudí s dvojitým, osob s dvojitým občianstvom musia byť prepustení a treba vyvinúť všetky možné a dostupné prostriedky na to, aby boli prepustení. Ďakujem pekne. Na minútu pani Tovalieri. Pán predsedajúci, v Iráne diskriminácia, zastrašovanie, represie voči ženám vznikli, keď sa iránske e, ženy e, cez, cez web eh, poinformovať eh, o zatknutiach tzv. Eh, policie, ktorá stráži morálku v Iráne. Európa, ktorá sa opiera o určité hodnoty, hodnoty slobody, zodpovednosti, nemôže akceptovať takéto násilie. Nemôže akceptovať to, že tento režim využíva islamské náboženstvo na pretlačanie svojej moci Um, často, často tu máme, eh, často tu bojujeme, alebo niektoré časti politických strán bojujú za určité aspekty. Áno, je tu určitá rozmanitosť, ale musíme, musíme chrániť civilnosť musíme ukázať solidaritu s iránskymi ženami. A, táto soli- a túto solidaritu musíme, musíme um, rozšíriť aj na všetky muslimské ženy, ktoré žijú na západe. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. Veľmi pekne ďakujem na minútu, pán Čarnecký. Panie przewodniczący, pani komisarz. Vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, iránsky ľud má dlhú a bohatú históriu. Je to starobilý národ a mali by sme o to viac žiadať o to, aby tento štát rešpektoval ženy. To je e, veľký paradox. 40, pre 40-50 rokmi ženy mali v Iráne viac práv ako dnes krajina urobila obrovský kus vzad. To je veľmi smutné. Samozrejme, keď hovoríme o právach žien v Iráne, mali by sme venovať osobitú pozornosť tým ženám, ktoré žili v Iráne, odišli a teraz sú sú, sú svetkyňami e, zmien, ktoré sa za uplynulé roky v krajine udiali. Ja som sa zúčastnila konferencie, ktorú práve takéto ženy zorganizovali a urobilo to na mňa obrovský dojem. A Rovnako je to problémom aj pre tých, ktoré majú dvojaké občianstvo a my musíme brániť ich práva. Ďakujem pekne na jednu minútu pani Regner. Ďakujem pekne. 70 iránskych žien sú proti prísnym predpisom týkajúcim sa oblečenia a to vyplýva zo štúdií, je, parlamentného výskumného centra v Iráne. No a veľa žien protestuje a žiada práva, aby každá žena mohla rozhodovať o tom, čo bude mať oblečené bez strachu z zatknutia množstvo bojovníkov a bojovníčok za práva žien bolo zatknutých men. Mierový protest je ľudské právo a každej spoločnosti neoddeliteľné Sabakoda Všali, Mordan Kešva Várca, Jasman Ariány a Moni Re Arabša, štyri ženy, eh, protestovali mierovo a pokojne proti diskriminačným zákonom a eh, boli odsúdených na škandalóznych 16 až 24 rokov. To je nepriateľné, je to neakceptovateľné a my žiadame okamžité, bezpodmienečné prepustenie týchto bojovníčok za že práva žien. Ďakujem pekne. Na jednu minútu pán Carlos Bro. Pani Carlos Bro, ďakujem pekne, pán predseda. V posledných mesiacoch iránske orgány prijať ďalšie kroky na to, aby zhoršili situáciu žien. No, celý zatkli aktivistky za práva žien, tri ženy, ktoré zverejní video samé seba, ktoré, na ktorom nenosili, nemali zahlenú e, tvár a rozdávali kvety e, cestujúcim. No a viedlo to k odsúdeniu a trestom na odnete slobody 16 24 rokov. Európsky parlament musí spoločne odsúdiť tento režim v Iráne. EU musí byť silným hlasom za práva žien, detí a ľudský, ľudské práva všeobecne. Každý musí mať právo a smieť určovať svoje vlastný život a rozhodovať o vlastnom tele. Ďakujem pekne, pán Weimer. Sa ďakujem pekne, pán predseda. A predstavte si, že vaša sestra si spáli život na proteste ku, proti režimu, ktorý úplne ničie život. Predstavte si, že vaša dcéra je odsúdená na 20 rokov väzenia za to, že si nechce zahalovať tvár. To by malo sa rozčúliť celý svet. Ale s týmto režimom teda sa rokuje no a vo Francúzsku, vo Švédsku E, sme zažili, že aj na politickej úrovni nechceli si podať ruku na pozdrav. No a je to skutočný škandál, že ženám sa nepodávajú ruky na pozdrav. No a treba skutočne rozhodne proti tomu postupovať. My musíme podporiť ženy, musíme neustále podporovať západné hodnoty a musíme prestať nosiť symboly ktoré podporujú utlačenie žien. Ďakujem pekne, na jednu minútu. Pán Košter, ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Ženy v Iráne takmer vo všetkých spoločenských oblastiach sú asi nediskriminované. A to platí aj ohľadne právneho poriadku v Iráne Šariu, ktorý eh, má aj test, trest smrti, klerikálno-diktátorský režim eh, je založený eh, na vláde mužov, islamistických fundamentalistov a nenávisť voči ženám. E, no, je tu žiadosť o zrovnoprávnenie, e, ale tie sa potlačajú. E, prípady iránskych aktivist ukazujú rozhu takéhoto systému. 10-ročné, dlhoročné tresty a tresty na zbičovanie, a to je všetko nepriateľné, to všetko ukazuje, pokiaľ táto klerikálna diktatúra, ktorej ženy sú potlačané, trvá taká podmienky na mierové spolužitie štátov na Blízkom východe nebudú takto vytvorené. Ďakujem pekne. Na jednu minútu pán Austrevičius. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, pani komisárka, dovolte mi začať, že uh, úctu a solidaritu so všetkými bojovníkmi za ľudské práva v Iráne. Ja, mi sa veľmi páči a som očarený statočnosťou iránskych žien, ktorí mierovým spôsobom protestovali, takže rozdávali kvety iným ženám. No a pripomína mi to na naše mierové protesty proti ruskej okupácii, ale s tým rozdielom, že nám sa podarilo dosiahnuť eh, slobodu, eh, pričom iránske ženy dostali eh, nepredstaviteľne dlhé tresty, potláčanie, zastrašovanie opozície a žurnalistov. To už dávno prekročilo hranice Iránu. Spôsobuje tu a regionálnu nestabilitu, ohrozuje hospodárstvo. No a ja vyzývam iránsku vládu, aby respektovala ľudské práva a základné slobody v súlade e, s medzinárodnými štandardami pre ľudské práva a medzinárodnými nástrojmi, ktoré ratifikovala táto krajina. A vyzývam tiež radu, aby zrevidovala európsku pozíciu o Iráne tým, že zváži e, dodatočné sankcie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Na jednu minútu teraz dostal slovo pani Višnievská. No, ďakujem pekne, pán predseda. E, dámy a páni, situácia žien v Iráne je veľmi náročná. Oni musia bojovať za svoje základné e, práva. Ukameňovanie jedným zo spôsobom popravy, e, ktoré pripúšťa iránsky zákon, ak sú znásilnené, tak Obeď je potrestaná spolu s páchateľom. Často e, nemôže uplatňovať svoje volebné hlasovacie práva, sú nútené nosiť hijab, potrebujú našu podporu bojovníčky za ľudské práva, vrátane e, štátnych príslušníkov. EÚ sú často odsudzovaní na dlhoročné tresty vo vezení. Zámienkou takýchto trestov je napríklad kontaktovanie zástupcov EÚ OSN alebo médií. Iránska vláda chce mať lepšie vzťahy s EÚ, takže ju treba vyzvať, aby rešpektovala ľudské práva a rešpektovala práva štátnych príslušníkov EÚ. Na jednu minútu teraz sa slovo dostáva pani Kutajar. Ďakujem pekne, pán predseda žena je ľudskou bytosťou a preto má neočkriepiteľné práva, nedajú sa jej a, vziaťa. No a pretože my veríme právny štát, tak musíme základné práva brániť všade, aj ďaleko od našich hraníc. My chápeme a chránime sociálne, e, kultúrne, aj náboženské rozdiely, ale nedokážeme pochopiť, ako sa dajú použiť, ako ich je možné použiť eh, v kontexte proti iránskym ženám. My nechápeme, prečo aktivisti, eh, ktorí bojujú za slobodnú spoločnosť, eh, ako sa dostali do tejto situácie, krajiny mojej prijali istambulský dohovor, ktorý zakazuje a bojuje proti násiliu na ženách. No a preto ešte viac. Som odhodlaná zjednotiť sa s mojimi kolegami tak, aby sme vyzvali Irán rešpektovať e, ľudské práva v Iráne a nediskriminovali ženy. Ďakujem pekne. Na jednu minútu pani Rafaela. Vážená pani komisárka, poslankyne, poslanci, Tri bojovničky za práva žien v Iráne zmizli a boli odsúdené 6 až 24 rokov e, väzenia a ich zločin bol, že chceli slobodne rozhodnúť o tom, čo budú nosiť oblečené. V skutočnosti toto je o režime e, mužov, ktorí sú, ktorí majú strach zo žien, ktorí, ktoré želajú svoje, održiavanie svojich práv. Toto nie je izolovaný incident, je iránsky režim. Should I start again? Yes, okay. please. Uh, vážená uh, pani komisárka, tri aktivistky sa stratili a boli odsúdené uh, na 16 až 23 rokov odňatia slobody vo vezení a aký bol ich zločin. Chceli slobodne rozhodovať o tom, čo budú nosiť oblečené. Samozrejme, v skutočnosti je to o tom, že režim mužov je, má strach z žen, ktoré žiadajú dodržiavanie svojich práv. Toto nie je izolovaný incident. Iránsky režim už dlho porušuje ľudské práva. Máme tisícky vymyslených prí, prípadov, ktoré viedli často aj k odsúdeniu na trest smrti. No, vážená pani komisárka, vyzývam vás a vysokú predstaviteľku, aby ste vyvinuli maximálne úsilie, aby tieto bojovničky za ľudské práva boli okamžite prepustené. Žiadna vláda by nemala zatýkať ženy za to, čo nosia oblečený nie v Európe ani v Iráne. Nepotrebujeme, aby nám muži pri moci hovorili, čo máme nosiť oblečené. Ďakujem pekne. No, nasleduje teraz spontánna časť našej rozpravy. Pán López Aguilar na jednu minútu. Pán predseda, toto je už zvyčajná diskusia eh, vo štvrtok ráno v, v Štrásburgu. Mm, musíme, musím, to, toto všetko musí ale samozrejme určovať politiku Komisie politickú Európskej únie. Máme tu uznesenie, ktoré v tomto prípade, a je to zvláštne, má vlastne jedno, jednohlasný súhlas. Jednohlasne odsudzujeme neustále porušovanie ľudských práv, disk, diskrimináciu a tak ďalej že žena, ktorá sa dramaticky zasamovraždí po tom, čo e, bola na futbale, musela sa prezlieť za, do mužských šiat, proste to e, Európska únia e, vynaložila úsilie a snažila sa o udržanie jadrovej dohody s Iránom. Ale, ale, to, ale to ešte viac posilňuje našu morálnu autoritu, aby sme, aby sme žiadali od Iránu, aby prestal s neustalou persekúciou e, týchto obhajcov ľudských práv. Ďakujem. Ďakujem pekne na jednu minútu pani Daly. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja tiež eh, podporujem ženy, ktoré bojujú za eh, ľudské práva v Iráne a podporujem eh, výzvy na prepustenie týchto žien, za, ktoré boli zákon za ich protesty, na tá, ktoré bojovali za práva žien a aby mohli nosiť oblečené to, čo chcú. A odsudzujem tresty smrti pre neplnoletých, ale musím povedať, že toto uznesenie je nevyvážené v, súčasne, keď, v časti, keď ten tón je dôležitý, keď Irán eh, je pod tlakom mnohých medzinárodných aktérov. Dnes niekto nám hovoril, že Irán sa snaží vyprovokovať eh, vojnu z USA, pričom USA odstúpili od eh, jadrovej dohody a USA ničí hospodárstvo Iránu a ubližujú bežným ľuďom. Takže všetci vieme, že iná sa musí zmeniť. nie sú jediní, samozrejme musia sa zmeniť, ale ja vítam skutočnosť, eh, že momentálne je rovnaký počet, eh, počet žien ako klerikov v, Euro, eh, v, v, v iránskom parlamente. No a my musíme prijať pozmeňujúce návrhy o sankciách. Tak neviem, či podporím uznesenie. Ďakujem pekne. Pán Kelly. Ďakujem pekne, predseda. Ja by som chcel uh, vyjadriť súhlas tým, čo povedali mnohí rečníci o situácii žien v Iráne, hlavne z hľadiska Európskej únie. Ja keď som bol členom delegácie pre vzťahy s Iránom, tak my sme veľmi tvrdo pracovali na tom, aby e, jadrová dohoda e, stala v platnosti. Ale e, snahy musia byť recipročné a to hlavne tým, že budú mať ženy právo rozhodovať o svojom živote. A ako už niekto povedal, muži v Iráne môžu prikazovať ženám, čo majú nosiť. A súhlasím s kolegyňou Claire Daly o povinnostiach USA vo vzťahu e, k Iránu a k jadrovej dohode. A pretože oni od neho odstúpili a urobili to napriek tomu, že bola dohoda, ktorú prijal prezident Obama. takže to všetko je tiež dôvod na odsúdenie. Ďakujem pekne. Thank you. One minute. Ďakujeme. Pán Habib na minútu. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. No, šokuje ma táto rozprava. Najväčší spojenec členských krajín EÚ za e, dejiny to sú Spojené štáty americké ak Spojené štáty veľmi oprávnene uvalia na Irán sankcie, tak Európska únia spravila čo? Podkopávala tieto sankcie vytvorením náhradné e, osobný, osobitý nástroj a to našťastie zlyhalo. V júni e, Spojené štáty e, prišli s ponukou, ktorú EÚ odmietli Nezabudnete, že britská loď eh, bola zajatá Irančanmi v júli. Ak by EÚ bola podporila americké úsilie, nebolo by sa to stalo. A teraz hm, máme tu všelijaké eh, signály v tomto neschopnom pléne eh, s cieľom nepodporiť tohoto najväčšieho spojonca. Nedáva sa to z prostriedkov do NATO, dávate peniaze pritom do, do novej obrannej zložky, v EÚ. Zorate si priority, postavte sa za Spojené štáty americké. Thank you. One minute. Mrs. Ward. Teraz má slovo pani Ward. Uh, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Stretla som sa s Richardom uh, uh, uh Radcliffom trojročná kampaň za prepustenie z väzenia, dokonca hladovka tento rok soli, zo solidárnosti s, e, e, s tým nespravodlivým zatknutím jeho ženy. E, Irán neuznáva jej dvojité občianstvo, izoluje ju a upiera jej právo na proces. Hrozné podmienky, v akých musí byť, sú neludské a to sa musí skončiť Nasledným je väzenkyňou popri e, e, Aras Amiri je ďalšou, ktorá bola uverejnená minulý rok pri návšteve rodiny v Iráne. Toto dvojité, e, Kamil Amadi, ďalší občan s dvojitým občianstvom z Británie, sa snahou ukončiť FGM, bol za neznámych okolností zase a bez obvinenia zatknutý v Iráne. Títo občania, nesmieme na nich zabudnúť, keď majú dvojité občianstvo, ale nemôžu byť e, e, bezohľadnými slovami ohrozovaní. Stojím to za tými, alebo e, som, som tu proti tým zavádzajúcim stanoviskám Borisa Johnsona v jeho pozícii, keď bol ministrom zahraničných vecí. vecí. Zaslúžime si viac. A teraz dám slovo pani komisárke, madame Tyson. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, naše odhodlanie podporiť bojovníkov za ľudské práva, vrátanie práv žien, no už takto je rozhodujúca časť našej politiky v oblasti ľudských práv. Bohužiaľ, pri mnohých krajinách, vrátanie Iránu, ženy naďalej e, e, čelia hrozbám, pretože bojujú za ľudské práva, alebo jednoducho preto, že sú ženami. E, sú obeťami e, e, opovržlivých prejavov, nenávisť, e, zastrašovanie, ohrozovanie a hrozba násilím, násilím sexuálnym, väznenie za to, že sa postavili za svoje základné práva. V tomto kontexte by som rada vyjadrila to, ako veľmi ma rozosmutila situácia Sahar Kodajary, ktorá tento mesiac sa upálila po tom, čo sa dozvedela, že bude, mať, e, e, bude odsudená e, na väzenie za to, že sa pokusila zúčastniť futbalového zápasu. Naozaj je to len dôkazom obrovského opovrhovania ženami. Žiadne ženy by sa nemali bať väznenia za to, že sa zúčastnili športového, športového podujatia. 8. mája sa každoročne medzinárodné spoločenstvo pripomína Medzinárodný deň žien. E, e, toto sú práve momenty, kedy e, sa ženy snažili, ako všetky ostatné ženy, pripomenúť si tento deň. V spoločnom stanovisku, ktoré Európska únia zverejnila 8. maja tento rok, sme sa vyjadrili, že chceme naozaj všetkým ženám a dievčatám umožniť rovnaký prístup k zdravotníckým službám, vzdelávaniu a možnosti e, vplývať na svoju budúcnosť. Neprestaneme bojovať za rovnosť pre všetkých e, v Únii i mimo nej, aby sme zabezpečili, že dosiahnutý pokrok e, sa nedá odčiniť. Dôležité práva sa týkajú i našej práce e, s Iránom v kontexte pravidelného dialogu na vysokej úrovni. Toto má za cieľ pokročiť v bilaterálnej spolupráci v množstve oblastí e, so spoločným záujmom EÚ neustále nadnáša otázky e, ľudských práv. Pravidelne sa angažujeme žiadajúc, aby bojovníci za ľudské práva, vrátane žien, neboli väznení, e, neboli e, obťažovaní. E, pozrime sa na, na, na Zrin Sutude, laureátku Sacharovej ceny, uväznenú za, dlhodobo za jej boj za ľudské práva. Naďalej budeme sa ozývať výrazne na medzinárodných fórach, na pôde OSN, ľudskoprávnej rady OSN Takisto e, v rámci e, periodickej revízie e, s Iránom v novembri. Vážení poslanci, výrazne si uvedomujem, že zameranie tejto diskusie presahuje situáciu občanov s dvojitým občianstvom z EÚ v Iráne. Preto tu chcem jasne povedať, že zadržiavanie a väznenie jednotlivcov ako napríklad občanov so spoločne britským a iránským občanstvom, len na základe na ich národnosti je v rozpore s medzinárodnými dohovormi e, k politickým právam, ktoré Irán ratifikoval a je viazaný e, nimi. Jeho neustále zadržiavanie občanov s dvojitým občanstvom je pre, e, porušením záväzkov ktoré hovoria, že nikto svojvoľne by nemal byť zadržiavaný. Ako EÚ budeme naďalej žiadať prepustenie všetkých občanov s dvojitým občanstvom, z ktorého jedno je iránske, a všetkých e, bojovníkov za ľudské práva. Vyzývame Irán, aby zabezpečil, aby žiaden e, človek nebol zadržiavaný svojvoľne a aby väzni neboli e, zneužívaní nejakou formou Mali by mať včas prístup k právnej e, ochrane a k príslušnému zdravotnému ošetreniu. Vážení poslanci, len zopakujem e, svoje slova vďaky e, v rámci tejto rozpravy. Môžem vám len povedať, že pozornosť, ktorú sa venujete členo- vy ako členovia parlamentu týmto otázkam si uvedomujeme, budeme s vami spolupracovať a podporovať bojovníkov za ľudské práva na celom svete. Ďakujem. Ďakujem, pani eh, komisárka. Mám tu 6 návrhov uznesenia na záver tejto rozpravy. Predložili ich eh, nasledovné politické skupiny EKR, Zelený, EFA, SAD, Renew, GUE, NGL a EPP. Týmto túto rozpravu uzatváram. Hlasovanie sa udeje dnes. Prerušujem zasadnutie až do hlasovania, ktoré sa uskutoční na poludnie. Pokračujeme v zasadnutí. Zaujmite prosím svoje miesta. Dostal som nasledovné rozhodnutie frakcie SAD zo strany jej predsedu. Pán Juosas Olekas nahradí pána Svena Mixera v delegácii pre parlamentné zhromaždenie Euronest. Toto rozhodnutie e, vstúpi v platnosť práve v deň oznamenia. Kolegyne, kolegovia, došlo k malému sklzu, pretože konferencia predsedov sa predlžila. Išlo o hlavne otázku vypočutí, tie sú pre nás všetky veľmi e, dôležité. Konferencia predsedov skončila, je to len blízko odtiaľto a preto využijem tú možnosť aby som vám všetkým, hlavne tým novým členom povedal, že medzi kolegami, ktorí sa veľmi ponáhľajú pri poslednom hlasovaní, e, dosahujeme často ten efekt, že kolegovia po tom, čo e, dohlasujú, zabúdajú svoje kartičky. Prosím, doneste mne kartičku. Kollegen, die Stimmkarte abziehen. Ich Chcem poukázať dôrazne na to, že keď si vytiahnete tie kartičky tesne pred tým posledným hlasovaním, kým sa uzavrelo, tak vlastne stiahnete svoj hlas a pri menovitých hlasoveniach sa neobjaví v protokole, v zápisnici. A to je významné i vo, v ohľade na ďalšie postupy. Takže prosím, aj keď sa ponáhľate a musíte ísť, zanechajte tú kartičku eh, v tom otvore až do konca hlasovania. Takže vidím, že prichádza prvý e, predseda skupiny, ale nie všetci. Vidím aj ďalších zrazu. A môžeme preto začať hlasovať. Prvé hlasovanie nie je menovité. Situácia v Turecku je našim, našou prvou témou, najmä odvolanie zvolených starostov, najprv uznesenie ako celok. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Návrh teda EKR. Teraz spoločný návrh piatich frakcií, piatich politických skupín. Najprv pozmeňujúci návrh číslo 2. Hlasujeme menovite. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz tri e, menovite. Hlasujme. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 1D. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Uznesenie ako celok. E, nepozmenené. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Tie ďalšie pozmeňujúce návrhy sú bezpredmetné. Teraz situácia v Mianmarsku, najmä situácia Rohingov. Spoločný návrh 6 e, skupín. Máme tu pozmeňujúci návrh číslo 1 po H. Za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Uznesenie ako celok, kto je za, proti, zdržal sa niekto, asi sa to prijíma, ale mnohí ste sa zdržali a preto si to preveríme elektronicky. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Zrazu sa nikto nezdržal, ale nie predsa len. Teraz uznesenie k Iránu, najmä situácia obhajcov práv žien a uväznených štátnych príslušníkov EÚ s dvojakým občianstvom. Máme tu návrh uznesenia piatich politických skupín. Najprv pozmenujúci návrh číslo 2 menovite. Hlasovali ste prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Jedna, menovite hlasujeme. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa pozmeňujúci návrh 3, kto je za? Proti? Žal sa niekto. Zamieta sa. Uznesenie ako celok aj menovite. Hlasovali ste prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Teraz otázka, ktorá sa týka eh, biologických postupov a patentovateľnosť rastlín a základné biologické procesy. Máme tu uznesenie ako celo, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Teraz uznesenie, ktoré sa týka dôležitosti európskeho historického povedomia pre budúcnosť Európy, spoločný návrh uznesenia piatich skupín. Najprv tri pôvodný text, hlasujeme menovite. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Odsek 4. Tu máme ústnu pozmeňujúcu poznámku o kolega Fest. Chcete ho prečítať? Chcete ju prečítať? Yes, now. Meine Damen und Herren, Dámy a páni, eh, pokiaľ ide o túto kultúru historického povedomia, kde je 8 strán genocídy, porušenia ľudskosti, ale ani jediný krát sa nespomínajú Židia, ako keby to neboli oni, ale keby boli sex, to len sexuálne menšiny, Rómovia. Kolegovia, kolega, nie sme v oblasti zdôvodňovania. Prosím, sformulujte to. V tomto formáte nemáme viac priestoru, len na formuláciu pozmeňujúceho návrhu. Ja som kolegovi Herbstovi odstavil mikrofón, nie je to jeho chyba. Takže navrhujem túto zmenu k bodu 4, a to menovite. Európsky parlament vyjadruje výrazný rešpekt e, milióny e, obeti, židovských obetí e, holokaustu, čo viezlo k vytvoreniu k Izraelu a pre všetky ďalšie obeti v totalitných režimoch a tak ďalej, ako bolo v pôvodnom texte.

na záver to bolo tiež nepotrebné. Ak sa to bude opakovať, budem vás e, sa snažiť prímeť k poriadku. Pán kolega Melchios, alebo kolegyňa je to. Je to k e, rokovaniu, k roko, procedurálna otázka. Tlmočníci nemajú čas tlmočiť rečníka, e, kým sa neskončia e, hlasovanie. Takže nemeckí poslucháči e, majú možnosť pochopiť, čo hovoriť, ale my ostatní zmeškáme hlasovanie, ak sa ten proces tak trochu nespomalí. Also, Frau Kollegin, lassen... Kolegyňa, jedna vec po druhej. Najprv pozmeci návrh ústny pána kolegu Festu, Festa, ktorá sa spája s e, ústnou poznámkou. To zrealizujem, ale najprv kladiem otázku, či má niekto námietky proti tej ústnej pozmeňujúcej poznámke. Zdá sa, že nie, takže o tejto ústnej pozmeňujúcej poznámke nechám hlasovať. Dámy a páni, teda ešte raz. Sme veľmi čerstvý parlament. Máme možnosť podávať ústne pozmeňujúce poznámky, rokovací poriadok, tieto ústne poznámky e, e nepripája k ním možnosť diskusie, len otázky predsedu. Takže sú námietky proti nemu, ak sa nájde 14 kolegov, ktorí sa postavia, tak sa môže stať, že nebudeme hlasovať o tej ústnej poznámke. Ak sa 40 z vás nepostavia, tak bez ďalšej rozpravy budeme jednoducho o ňom hlasovať, o nej hlasovať. Takže v rámci spravodlivosti kolega Herbst. Prepačte, kolega Fest. Herr Kollege Fest. Kolega Fest. Kolega Fest. A, a, nasadte si sluchadla, prosím. Súhlasíte, kolega Fest, že sa vás druhýkrát spýtam? Ešte raz sa spýtam, kto má námietky uh, proti tomuto, uh, tejto ústnej uh, poznámke, pretože kolegovia ešte nepoznajú dobre postupy, takže ak som to dobre pochopil, kolega, hoci nie je spravodlivé dvakrát sa pýtať, takže budeme teraz jednoducho hlasovať menovite o tom návrhu. prevedieme teda teraz menovité hlasovanie k ústnej pozmeňujúcej poznámky ke kolegu Žiadal menovité hlasovanie, takže ja to povolujem. Ešte niekto má poznámku k rokovaciemu poriadku? Pán Kovačev. Trochu ma prekvapuje, pretože elektronické hlasovanie treba zažiadať niekoľko dní vopred. Ako môžete zažiadať počas ústnej poznamienice poznámky menovite hlasovanie, elektronické hlasovanie? Ako, prečo to pripúšťate? Also meine, äh, Herr Kollege Kovacev, ich lasse das ja som sa zaoberal rokovacím poriadkom mnohé roky a neviem to celkom na spameť, ale je e, povahou veci, že 4 dní vopred nemôžem žiadať menovité hlasovanie, keď v, menový, v konkrétny deň dám ústnu pozmeňujúcu poznámku. Takže si myslím, že je to špontánne správne rozhodnutie povedať, ak nie sú námietky proti tej ústnej pozmeňujúcej poznámke a je s tým spojené menovité hlasovanie, že tak učiníme, ja som sa tak rozhodol a teraz to tak urobíme. Otváram menovité hlasovanie. Hlasovali prosím, prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Gibt es noch Wortmeldungen, die sich nicht durch die Abstimmung erledigt haben? Ešte nejaké prihlášky, ktoré sa nevyjasnili, takže ďalej odsek 6 pôvodného textu hlasujeme menovite. Hlasujme, prosím. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Pôvodný text, odsek 12 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Prijíma sa druhá časť. Menovite. Hlasujme, prosím. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa odsek 20, teraz pozmeňujúci návrh 1. A tu máme ústnú pozmeňujúcu poznámku e, kolega Butikofer. Ďakujem pekne, pán predseda. K tomu pozmenujúcemu návrhu SAD ja e, podávam ústny pozmenujúci návrh a prečítam ho v angličtine ten návrh eh, S, eh, SAD eh, pridávajú sa nasledovné slova k nemu. Účinne sa zakážu neofačistické a neonacistické skupiny, akékoľvek združenia, ktoré glorifikujú nacizmus a fašizmus. A tu ja žiadam ústny doplnok alebo akúkoľvek inú formu totality. Ďakujem. Gibt es dagegen Einwände gegen den mündlichen Änderungsantrag? Máte námietky proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Nie. Takže Ak som to dobre spočítal, je to len 24 kolegov. To nie je potrebné číslo a preto budeme o pôvodnom e, pozmeňujúcom návrhu číslo 1 v pozmenenom znení, pozmenenom týmto ústnym pozmeňujúcim návrhom hlasujeme teraz menovite. Hlasovali ste všetci, končím hlasovanie. Angenommen. Prijíma sa. Teraz hlasujeme o uznesení ako celku v pozmenenom znení. Hlasujeme. Hlasovali ste prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Teraz sa dostávame e, k uzneseniu o stavu vykonávania právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí. Štyri politické skupiny e, podali e, návrh, e, pozmeňujúci návrh číslo 1 najprv. Hlasujeme menovite. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh číslo 2. Hlasujeme menovite. Hlasujeme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmejte návrh 3 menovite. Hlasujme. Hlasovali ste všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmejte návrh 4 menovite. Hlasujme. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz, kolegyne a kolegovia, kým prejdeme k hlasovaniu o uzneseniu ako celku, chcem sa vrátiť k poznámke pani Melchior, pokiaľ ide o tempa, tempo. E, snažíme sa e, pracovať čo najúčinnejšie, e, vyžným tempom. Všímame si, že na začiatku mandátu sa kolegovia stiažujú, že to je veľmi rýchle a na konci volebného obdobia sa kolegovia stiažujú, že to ide pripomaly. Môžem vás uistiť, že som znížil moje bežné tempo dnes. A som presvedčený, že všetci ďalší podpredsedovia, mňa vrátane, e, že budete s nimi dobre vychádzať nakoniec. Takže uznesenie ako celok menovite hlasujme prosím teraz. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjima sa. Želám vám všetkým e, dobrú chuť a tí, ktorí cestujete do šťastnú cestu domov, poprosím vás e, naozaj, aby ste opustili sálu e, čo najrýchlejšie, aby tí kolegovia, a kolegyne, ktorí čítajú vysvetlenia svojich hlasovania, tak mohli učiniť a tí, ktorí chcú počúvať, aby ich mohli bez problémov sledovať.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 In der deutschen Präsidentschaft vielleicht? Ja, ja. So, meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Takže dámy a páni, kolegyne a kolegovia, teraz eh, menovite vymenujem niektor, niekoľkých kolegov, napríklad kolegu Kaspariho, kolegu Sajera. Tí všetci, ich mená sa dostanú do zápisnice. Kolega Henen, ten tiež zamestnáva troch kolegov ktorí by v podstate už možno radi odišli. Die Frau Intveld. Pani Intveld. Die Frau Auken. Pani Auken. Pán Bütikofer.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 Takže máme 20 žiadosti o vysvetlenie hlasovania. Začneme, uh, zač, začneme patentovanosťou rastlín a základné biologické protest, procesy týmto návrhom uznesenia. Pani Šojdrová, prosím ešte chvíľu počkajte. Ja. Können die Saaldiener hier auf der rechten Mohli by nám prosím zriadenci pomôcť. Takže pani kolegyňa, nech sa páči. Ďakujem pekne. Kolegovia. Vážení kolegovia, som rada, že Európsky parlament sa jasne postavil proti patentovateľnosti nových druhov rastlín a zvierat, ktoré vznikli biologickými spôsobmi, teda klasickým šľachtením. My sme vyslali jasné posolstvo Rade aj komisie, aby sa zasadili o vyjasnenie tejto právnej komplikácie. Je dôležité ovplyvniť Európsku patentovú organizáciu, aby opätovne obnovila právnu istotu a záujem šľachtiteľov, poľnohospodárov a verejnosti. Opak by totiž znemožnil voľné využitie biologických materiálov pre ďalšie ďalš, ďalší výskum a šľachtenie. To nie je v záujme žiadného z nás, aby inak voľne, bio, voľne dostupné biologické zdroje podliehali prísnej patentovej ochrane, podobne ako v iných odvetviach. Z tohto dôvodu som hlasovala za uznesenie. Apelujem aj na ostatné členské štáty, aby aktívne pomohli vyriešiť súčasný nejasný právny stav. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Šojdrová. Chcel by som požiadať skupinu EKR, aby čo najrychlejšie opustili miestnosť. Prosím vás, kolegyne, kolegovia. Please, colleagues. Pro, poprosím vás, kolegyne, kolegovia. Bolo by slušné, ak by ste opustili zasadaciu miestnosť, ak si nechcete sadnúť a vypočuť vysvetlenie hlasovania. So, Ďakujem pekne, kolega Polčák. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda, za udelenie slova a za zjednanie poriadku sadacej sále. Na začiatku by som rád vysvetlil svoje hlasovanie. Ja som toto uznesenie podporil, pretože podľa mňa patentovateľnosť biologických rastlín či živočíchov, ktorí sú výsledkom určitého šľaktenia, je naozaj za hranou verejný záujem. Jednoznačne poukazuje na to, že takáto patentovateľnosť by nemala byť prípustná. Tento parlament sa vždy zasadzoval o ochranu duševného vlastníctva, e, ochranu autorských práv, práv, ďalších autorských práv, ktoré sú príbuzné autorským právam. A na druhej strane si myslím však, že to musí mať určité hranice a verejný záujem, využitie biologických zdrojov, to sú to je jednoznačné. Preto som za, toto, e, za tento návrh uznesenia a som aj za inštrukciu pre Európsky patentový úrad a samozrejme som aj za posnenie právnej istoty. Ďakujem veľmi pekne, pani Juriči. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o patentovateľnosť žijúcich organizmov, Um, bola som šokovaná, možno som bola naivná, ale naozaj som prekvapená, že zdroje a že to, čo sa takýmto spôsobom vyšľachtilo, eh, môže byť, eh, môže byť, eh, môže podliehať do vedomostnej základne veľkých korporácií. Je dôležité myslieť aj na, aj na malých šlachtiteľov. Pokiaľ ide o patenty, ešte okrem okrem, okrem know-how korporácií, ktoré by, ktoré by to mali sprístupňovať aj šlaktiteľom. Často to ale súvisí aj s právami domorodých, domorodých národov. Je to súčasťou ekosystémov a schopností národov zabezpečovať e, potravinovú bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Veľké korporácie vlastne kradnú tieto vedomosti a ktoré um, miestne národy používali, miestne domorodé národy používali po stáročia. Ďakujem veľmi pekne. Pán Olekas, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Rozmaniteľnosť rastlín je vynikajúcou základňou pre rozvoj šľaktenie nových druhov rastlín, ale táto rozmanitosť nestačí, samotná rozmanitosť nestačí na šľachtenie nových rastlín. Potrebujeme nové výdobytky, inovácie v tejto oblasti. To je podľa mňa veľmi dôležité aj z pohľadu produkcie potravín. Ehm, držiteľ patentu je nevždy ochotný podeliť sa s patentom, pokiaľ ide osiva, o osiva napríklad. Niekedy môžu byť osiva využité aj na ďalšie šľachtenie a e, šľachtitelia rastlín. Ich činnosť nezávisí od e, držiteľa patentu a ja si myslím, že nemôžeme vydávať patenty pre genetické materiály. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Oleka. Slovo dostá kolega Henen. Veľmi pekne ďakujem, pán predsedajúci. Pokrok v šľachtení rastlín a v rastlinných technológiách sú zásadným faktorom tejto generácie. Všetko sa zlepšuje, výnos, výnos, je, výnos z malého územia je čoraz väčší. A to, čo sa pred staročiami zdalo nemožné, je už dnes takmer bežné. Ale my ale umožňujeme my ale, my ale tým zároveň umožňujeme deforestáciu a um, vo veľa veciach ideme späť. Európska únia by ale mala byť na čele technológie. Um, niekedy sa Niekedy, e, niekedy sa ale sami akoby odstavujeme od technologického pokroku. Ja si, ja si naozaj, ja naozaj dúfam, že Európa bude zohrať vedúcu pokiaľ ide o tieto nové technológie. Ďakujem veľmi pekne, pán Hejne. Toľko k návrhom uznesenia o patentovateľnosti rastlín a základných eh, biologických procesov. A teraz prejdeme k vysvetleniu hlasovania k uzneseniam dôležitosť európskeho historického povedomia pre budúcnosť Európy. A ako prvá dostáva slovo pani kolegyňa Bilde. Ďakujem pekne, pán predseda. No toto uznesenie eh, čiastočne v žiadnom prípade eh, nezohľadňuje pamäť a pripomienku obeti totalitných režimov eh, podmienky, a teda spomienky na posledný, eh, posledný veľký svetový konflikt stále vyvolávajú eh, polemiky Nuša a je tu že každé by ľudí a Európska únia hovorí o tom, ako zachováva mier na svojom kontinente, nuž oslobodenie Európy nebolo dielom európskych úradníkov, ale USA, vojakov USA a generála de Gola. 20 miliónov Rusov obetovalo životy na to, aby Európa žila. Nuže nemôžeme opísať históriu. No, táto Európa sa nám čoraz autoritatívnejším spôsobom predpisuje, si mám myslí, a to je jasné čoraz viac. Pán Džambasky. Vážení kolegovia, ja som podporil toto uznesenie, pretože, sa, pretože verím v historickú pamäť popri pripomínaní si nedemokratických režimov si musíme pripomínať aj bolševický útlak. Európa bola pod bolševickou čižmou 500, prepáčte, 50 rokov. Ako príklad uvediem uvediem, eh, uvediem utrpenie, uvediem situáciu, ktorá vznikla na území Bulharska, eh, vznik, vznik macedónskej národnosti, teda toto všetko, chcel som týmto pripomenúť eh, utrpenie pod nedemokratickým režimom. Ďakujem veľmi pekne. Na minútu pán Olekas. Ačiū, gerbiamas pirmininkas. Veľmi pekne ďakujem, pán predsedajúci. Ja som hlasovala za toto uznesenie a patrím k tým, ktorí sa narodili počas deportácie. Zastupujeme tu európsky národ a našou povinnosťou je zabezpečiť lepšiu budúcnosť. Pred 80 rokmi naši starí rodičia mali podobné nádeje, ale jednoducho, jednoducho podpísaním tajného protokolu, to, e, tajného, tajného protokolu, ktorého, ktorého výsledkom bola druhá svetová vojna, deportácie. Toto všetko, čiže toto všetko podkopalo ich nádeje. Moji rodičia boli deportovaní na, na Sibír a ja som sa tam narodil 10 rokov po vojne, sme bojovali za našu slobodu a je vidno v zasadacej sále, že časť ľudí, ktorí e, sú tu prítomní, nevedia, čo sa, deje, čo sa dialo za železnou oponou. Ak chceme vytvoriť lepšiu, ferovejšiu Európu, tak musíme zabraniť tomu, aby sa tieto veci v budúcnosti udiali. Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje kolegyňa Fox, nech sa páči. Ja som hlasovala z, proti uzneseniu, nie preto, že by mi neza, nezáležal na historickom povedomí, ale e, za, z, záleží mi veľmi na historických faktoch a ide mi o to, aby sa nejakým spôsobom neprispôsobovali európskej agende. Nemôžeme jednoducho popierať európsku históriu. Ehm, Pripomínam, že ste zabudli na Židov, zabudli ste na, na, na holokaust, dali ste tam propagandistický bod ohľadne európanstve, Európs, história EU, nie históriou EÚ, um, európska história, um, umenie, um, sloboda prejavu, sebaurčenie, národná suverenosť a demokracia. Na tieto všetky hodnoty parlament um, skrátka zabudol. Čiže podľa mňa uznesenie je politickou propagandou. Ďakujem. Pán Palmer, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som jednou z najdôležitejších klauzul uznesenia, ktoré sme dnes schválili a ja som podporil jeho schválenie, je dôležitosť ubezpečiť sa, že budúce generácie budú vedieť a porozumejú tomu, čo sa udialo v temných dobách v Európe v minulosti. A ja som chcel tým vzďam zdať hold eh, Múzeu holokaustu v East Midlands a vzdelávaciemu centru v Spojenom kráľovstve, ktoré vykonáva zásadnú úlohu, zásadnú prácu a snažia sa, aby školáci, študenti porozumeli tomu, čo sa, čo sa udialo v minulosti. Ja som chcel vzdať hold aj tým, ktorí prežili holokaust ktorí, ktorí sa takisto snažia, aby mladí a, a my všetci, aby sme dnes chápali dôležitosti toho, čo sa udialo. A aby keď povieme nikdy viac, tak to naozaj bude znamenať nikdy viac. Ďakujem pekne, kolega Palmer. Nasleduje e, kolega Vince. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Európa e, nesmie zabudnúť tak, aby krutosti 20. storočia sa už nikdy neopakovali, ani komunizmus, ani fašizmus. No, Európa sa trápila, trápi s odkazom fašizmu a 50 rokom komunizmu. No, naša krajina postihnutá eh, komunizmom, keď sa, čo sa týka historických kostolov, eh, tak eh, majetok, ktorým bol vzatý, sa nereštituje, aj keď je to zákon, ktorý to od štátu vyžaduje. Je dôležité, aby sme pripomínali štátnym orgánom, že musia implementovať zákon v strednej Európy je veľký problém kohezné fondy slúžia tomuto bodu, ale myšlienka niekdy viac niečo, čo si treba čo treba ukázať aj nasledujúcim generáciám. Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje pán Huk. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som veľmi rád podporil toto uznesenie na to, aby sme eh, si pripomenuli eh, obete totalitných režimov pre mnohí z nás. Eh, je to veľmi osobné. Starý otec mojej manželky prežil Auschwitz, no a situácia mohla byť iná. A moji starí rodičia a mm, starí otcovia boli výsadkári v druhej svetovej vojne. My, Európania, sme zjednotení e, svojou históriou, e, pamäťou a odhodlaním zajistiť lepšiu budúcnosť. A ja som e, hlasoval za toto uznesenie napriek jednej výhrade, pretože sa hovorí len o brutalite Európanov proti iným Európanom na európskom kontinente. Váha našej histórie je taká, že Európania a inde vo svete e, spáchali krutosti. Viem, že sú Európania, ktorých predkovia sú za Ázie, Afriky, Ameriky a musíme to jasne povedať, že treba si pripomnúť všetky e, hrozné činy všet, na, na všetkých našich predkoch a záleží. Všetci zje, žijeme na jednej planete. Ďakujem pekne, pán Huk, Kolegu Terča nevidím a preto dostane slovo kolega Henen. Ďakujem pekne, pán popredseda. Pred 80 rokmi pol milióna vojakov Červenej armády spolu s tankami a na lietadách si prebili cestu do Polska. Majstri propagandy a dezinformácií nás skôr hovorili, že chcú oslobodiť svoju E, svojich slovenských bratov, keď sa stretli v Brezlitovsku, e, usporiadali e, vojenskú prehliadku. Sovieti pozvali nemeckých žurnalistov, aby sa k ním pridali a sledovali víťazstvo. Selektívna amnézia, ktorú má, majú časti modernej lavice, je veľké memento, No a môžeme tvrdiť, že Červená armáda sa oslobodila, že západné divadlo bolo len taká bokom, ale že vďaka Stalinovi bol zničený fašizmus. Zabudli sme na to, že počas tretine, tretine, tretine konfliktu boli na jednej strane. Ďakujem pekne. Nasleduje kolegyňa Žďaňoka. Ďakujem pekne, predseda. Ja som hlasovala proti tomuto uzneseniu ako celovka, aj keď som za niektoré odseky. Ja som proti celému prístupu, e, že nacizmus a komunistický režim, medzi ne sa dáva e, symbol rovná sa, diabol je len jeden a absolútny diablom je nacistická ideológia. Ja som proti primitivizácii prístupu k histórii druhej svetovej vojne, vojny ktorú preukazuje toto uznesenie, kde je mníchov zabudnutý, kde sú bilaterálne zmluvy uzavreté pred 23. augustom 1939. Moja rodina obetovala a trpela na nacizmu a deportáciami, ale ešte raz sa Zopakujem, dien, ten skutočný diabol je len jeden a to je nacistická ideológia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolegyňa Žďanoka. E, nasleduje pani kolegyňa Ward. Ďakujem pekne, predseda. Ja ako členka výboru pre kultúru a vzdelávanie v minulých 5 rokoch a teraz podpredsednička tohto výboru Vždy sa snažím šíriť osvetu o tom, aby sme si pripomínali našu náročnú minulosť, či už v programe Erasmus+, Plus, zborom Európskej solidarity, alebo inými projektami. Ja som tu čiastočne kvôli tomu, že bratranec mojej matky, Kenny Chapman, je pochovaný v severnom Francúzsku, keď bol, bol v 18. zastrelený v boji proti fašizmu. Európska únia je v prvom rade mierový projekt, a ktorá ktorý sa zrodil z myšlienky, že Európa si nemôže dovoliť ďalšiu svetovú vojnu. Materiálne a ľudské náklady a cena bola príliš vysoká. A my teraz od hromadného ničenia Európy ideme cestou prosperity, spoločných snách a spolupráce medzi európskymi krajinami. A tieto križovatky minulého storočia a si treba pripomínať a pochopiť ich všetkých členských štátov a preto podporujem tie projekty tolerancia, vzájomné pochopenie, medzikultúrny dialog a uzmierenie. Ďakujem pekne, kolegyňa Vorta. Toľko k vysvetleniam hlasovania eh, k dôležitosti európskeho historického povedomia pre budúcnosť Európy. Rozstávame sa k vysvetleniam hlasovania o návrhu uznesení stavu vykonávania právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí. A ako prvá dostáva slovo pani kolegyňa Šojdrová, nech sa páči. Dámy a páni, ja som podporila uznesenie o vykonávaní legislatívy proti praniu špinavých peňazí, pretože táto problematika je veľmi dôležitá. Poznáme kauzy ako Panama Papers a tiež teroristické útoky v Európe, ktoré boli čiastočne financované prostredníctvom práve prania špinavých peňazí. No a je smutné, že stále 10 európskych štátov neimplementovalo štvrtú smernicu proti praniu špinavých peňazí. Ja som rada, že v tejto situácii Česká republika medzi nimi nie je. Piata smernica je požiadavky v podobe prísnejších režimov overovania identity a nároku na banky sú určite na mieste. Je nutné, aby členské štáty dali väčšie prostriedky svojim finančne analytickým útvarom, ktoré by si zároveň mali lepšie vymieňať informácie. Bohužiaľ aj tu platí, že pranie špinavých peňazí nepozná hranice a to v explicitnom aj prenesenom slova zmysle. A takže medzinárodná spolupráca na úrovni Európskej únie je globálne nevyhnutná. Ďakujem pekne kolegyňa Šojdrová a slovo dostá kolegyňa Obry. Ďakujem pekne, vážený pán predseda toto uznesenie je veľmi dôležité. No a hovorí sa o Európy. E, Európe je to ekvivalent. Tie, tie podvody dosahujú výšku rozpočtu financovanie teroristu. E, závisia od bankárov všade vo svete škandály veľkých bank, o praní špinavých peňazí 200 miliárd eur a to ukazuje mm, slabé miesta Európskej únie a Európsky bankový úrad e, ukázal svoju e, bezmocnosť, pretože neuvalil ani jednu pokutu a sankciu. Nuž a mm, akože si tu máme prvú etapu e, v boji proti praniu špinavých peňazí na európskej úrovni. No a treba v každom prípade ísť ešte ďalej a môžeme konať účinne Nemôžeme, bez toho, aby sme mali e, zoznam, zoznam e, daňových rajov, pretože mnohé z nich sa natakajú, e, nachádzajú v Európskej únii. Ďakujem pekne. Ďakujeme kolegyni Obry. Pána Morela nevidím, takisto nie pána Polčáka. A preto posledné vysvetlenie, pán Zambacký. Уважаеми колеги, гласувах ja som sa zdržal, kolegovia. Samozrejme, že podporujem e, kroky boj, vedúce proti praniu špinavých peňazí, ale určité aspekty sa týkajú skôr e, kompetencií členských krajín. Hovoríme o rôznych agent, agentúrach. E, nie, riešenie by však nebolo cez agentúru. Mali by sme byť veľmi opatrní, mali by sme e, sledovať e, legislatívne návody bez toho, že by sa to využívalo ako nástroj na dosahovanie politických cieľov. A tu si myslím, že bojujeme proti Polsku a Maďarsku. Ďakujem. Ďakujeme, kolega Zambacký, toľko jednotlivé vysvetlenie hlasovania kde ide o pranie špinavých peňazí. Tým pádom sme ukončili tento bod programu. Ďakujem vám všetkým dobrú chuť. Prerušujem zasadnutie do 15. Eh, hodiny. pani predsedajúca dobré popoludnie vážení kolegovia otváram zasadnutie. Zápisnice zo včerajšieho zasadnutia sú, zo včera sú k dispozícii. Neviem, či sú nejaké pripomienky. Ak nie, tak konštatujem, že zápisnica bola schválená. Dovolte mi jedno oznámenie. Na úvod skupina SAD oboznámila predsedu ohľadne rozhodnutí, ktoré sa týkajú zmien v rámci delegácií. Pani Marian Vin nahrádza Čabu Molnára delegácii pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a asociácií ASEAN, čo Molnár nahrádza pani Marian Win v delegácii pre vzťahy s Korejským polostrovom. Tieto, tieto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť deň oznámenia. Ďalším bodom nášho rokovania je vyhlásenie komisie ohľadne ohrozenia štatútu dobrovoľných hasičov v Európskej únii. Nech sa páči, hneď udelujem slovo pani komisárke Tajsenovej. Máte slovo. Veľmi pekne ďakujem pani predsednička. Vážené poslankyne, vážení poslanci, názov vyhlásenia odráža obavy, ktoré majú dobrovoľní hasiči v niektorých členských štátov, konkrétne vo Francúzsku, a týka sa dosahu dosah, dosahu rozhodnutia Európskeho súdneho dvora na štátovrovných hasičov v prípade masak. Ja rozumiem týmto obavám a dúfam, že sa mi ich podarí rozptýliť minimálne do istej miery. Samozrejme, komisia nemôže vystupovať e, za Európsky súd, ale ja vás môžem ubezpečiť, že situáciu e, sledujeme. E, sledujeme situáciu v, v tejto oblasti. Eh, hasiči sú kľúčovou zložkou ehm, v Európskej únii tieto zložky pozostávajú z profesionálnych eh, hasičov a z dobrovoľných hasičov. Teda zloženie týchto útvarov sa v rámci členských eh, spôsoboch mm, mm, rôzni. Napríklad 20 eh, francúzských hasičov sú dobrovoľníkmi a dokonca v Nemecku či Rakúsku je to dokonca vyššie číslo, napríklad v Grécku či Bulharsku. Um, je, po, pro, je zbor požiarníkov um, takmer úplne profesionálny. Rozsudok má sa nepri, neprinúcuje členské štáty, aby, aby menil zloženie a pomer e, profesionálnych a dobrovoľných hasičov. Členské štáty e, nemusia prepustiť alebo upustiť od využívania služieb e, dobrovoľných hasičov. išlo, e, v rámci tohto rozsudku išlo o čas oddychu, najmä o, o nárok na oddych tých hasičov, ktorí, ktorí sú na standby a tam išlo o to, aby e, boli blízko požiarnej stanice a Išlo o to, aby dokázali do 8 minút po zavolaní prísť na požiarnú stanicu. Vzhľadom na, vzhľadom na toto obmedzenie by, by, e, v rámci, by pracovný čas pána Macaka mal byť zaratávaný ako pracovný čas aj v, aj v zmysle smernice o pracovnom čase. My sme sa e, tam e, sa roz, je, tu, je tu pojem pracovníka, ale v tomto ohľade rozsudok nepovedal nič nové. V rámci EU legislatívy, či je niekto považovaný za pracovníka, za pracujúceho, závisí od okolností. Niekto, ktoré, kto vykonáva e, činnosti a kto podlieha ďalšej osobe a kto je, kto je odmeňovaný za svoju činnosť, je na účely tejto legislatívy pracovníkom. V prípade pána Macaka to súd uzatvoril tak, že v jeho konkrétnych okolnostiach boli naplnené tieto okolnosti. Ehm, mnohej, mnohí aktéry následne po rozsudku usúdili, že európska legislatíva znemožnila znemožnila využívať eh, služby dobrovoľných hasičov, ale, ale takéto vysvetlenie nie je podľa mňa správne. Neexistuje jedna odpoveď, ktorá by dokázala reagovať eh, na štátu dobrovoľných hasičov v rámci smernice o pracovnom čase. Každý konkrétny prípad treba vyhodnotiť na základe kritérií. A pokiaľ smernica o pracovnom čase platí, tak jej ustanovenia ohľadne času oddychu by mali byť rešpektované, ale smernica ponúka aj flexibilitu pre sektory ako napríklad ehm, oblasť požiarníkov a ďalších ehm, ďalších služieb, ktoré reagujú na krížové situácie. Členské štáty môžu umožniť pracovníkom, aby sa, aby sa nezapájali do systému 48-hodinového eh, pracovného času um, a pokiaľ dojde k nejakým katastrofám alebo veľkým incidentom, eh, možno upustiť od uplatňovania ustanovení eh, smernice. Každý prípad musí byť preskúmaný na základe konkrétnych okolností. Rozsudok neznamená, že každý dobrovoľný hasič v Európskej únii sa automaticky kvalifikuje ako pracovník a v žiadnom prípade smer- a v každom prípade smernica o pracovnom čase poskytuje flexibilitu, aby sa vyšlo v ústretí naliehavým situáciám bez toho, aby sme, aby sme, aby sme upierali ochranu zdravia a bezpečnosti e, týchto osôb. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Otváram diskusiu. Nech sa páči za skupiny. Ako prvým rečníkom je pani Sander na 3 minúty. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia. E, lesné požiare, záplavy, záchranné akcie, pomoc ľuďom, no a služby, ktoré, a zoznam služieb, ktoré poskytujú dobrovoľní požiarníci, je veľmi e, dlhý. Udalosti tohto leta nám pripomenuli, že ich zásahy sú veľmi potrebné v našom každodennom živote. Na jednej strane na ochranu bezpečnosti občanov, podnikov a vidieckých oblastí. Dobrovoľní požiarníci sa podielajú tiež na vytváraní sociálnych sietí vo vidieckých oblastiach, ich nasadenie, angažovanosť, občianská solidarita je dôležitá pre solidárnu Európu. Medzi 3,5 miliónmi požiarníkov v Európe je vysoké percento dobrovoľníkov. 80% eh, je to vo Francúzsku. Realizujú dve tretiny nasadení. Kolegyne, kolegovia, ja by som chcela tu zazvoniť na poplach, pretože tento model, model eh, nám, sa nám zdá ohrozený. Eh, Európska únie a Súdny dvor Európskej únie vyhodnotil, vyhodnotil a vyniesol rozsudok v prípade belgického dobrovoľného eh, požiarníka eh, počas eh, jeho, jeho služby. No a my máme obavy, že je tu hrozba v súvislosti so smernicou a pracovnom e, čase, e, nárok na dovolenku, e, nárok na pracovný čas a na oddych. teda riziko, že dobrovoľná činnosť a dobrovoľní požiarníci budú konfrontovaní so zvýšeným pracovným zaťažením. No a treba aby sme sa vyhli ohrozeniu dobrovoľnej činnosti občanov. Situácia eh, dramatická kvôli právnej situácii Európa eh, chce podporovať dobrovoľníctvo a zaručiť bezpečnosť občanov. No a už situácia je opačná. No a my sa mobilizujeme spolu s kolegami, ktorí sú tu dnes prítomní, ale spolu so všetkými kolegami zo skupiny EPP a žiadame, aby táto smernica a záväzky boli objasnené a žiadame Európsku komisiu, aby implementovala konkrétne aktivity a nástroje, aby zaistila právnu istotu systému, dobrovoľných požiarníkov. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, za SAD poprosím na 8 minút pána Gleza. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, vážené kolegyne a kolegovia e, aj keď ide o poslednú rozpravu na tomto plenárnom zasadnutí, je jedna z kľúčových samozrejme pre sociálnych demokratov, pretože tu ide o solidárnosť ako našu základnú hodnotu a základnú hodnotu Európskej únie, ako je uvedená v druhom článku dohody o Európskej únii, už eh, dobrovoľníctvo a solidárnosť tvoria eh, základ európskeho spôsobu života. V mnohých krajinách Európskej únie sú dobrovoľní požiarníci pilier bezpečnosti. Dobrovoľnosť v tejto oblasti má veľmi dlhú tradíciu. V Slovensku toto, tento rok oslavujeme 150. výročie dobrovoľných požiarníkov a my sme tiež členská, členský štát Európskej únie, ktorý má prepočne na počet obyvateľov najvyšší počet dobrovoľných požiarníkov. 150 tisíc všetkých, 50 tisíc operatívnych. No a dobrovoľní požiarníci v niektorých členských štátoch predstavujú 90 požiarného zboru. No a tá kombinácia profesionálnych a dobrovoľných jednotiek, to, čo umožňuje reagovať na požiare, záplavy, dopravné nehody, a to tak v mestách, ako aj na vidielku. požiarníci eh, tak dobrovoľní ako profesionálni, súčasne patria k tým inštitúciám, ktorým ľudia najviac dôverujú no a zaistujú bezpečnosť občanov, ich osobnú a tým prispievajú k verejnej bezpečnosti. Samozrejme, existujú eh, roz, eh, rozdiely medzi systémami v jednotlivých členských štátoch. Jednotlivci ktorí vo voľnom čase a bez nároku na odmenu vykonávajú túto, vykonávajú túto činnosť veľmi dôležitý. a pretože nie sú platení, ešte o to viac si zaslúžia naše uznanie našu, a našu pochvalu. Bezpečnosť a ochrana pred požiarami a inými hrozbami je v kompetencii členských štátov svojimi rozhodnutiami a, a legislatívnymi aktami. Európsky poslanci tiež pri, prispievajú k stavu dobrovoľných požiarníkov Európskej únie. Smernica Európskeho parlamentu a rady z roku 2003 o pracovnom čase bola prijatá s cieľom ochrany zamestnancov v EÚ zavádza minimálne štandardy pri organizácii minimál, eh, pracovného času vo všetkých členských štátoch, čo je veľký krok eh, v pred eh, pri ochrane zamestnancov v Európskej únii. Vykonávajúce smernici a rozsudok z maja 2018 v prípade Madzáka hm, podľa hm, znamená, že, že aj pohotovostný režim dobrovoľných požiarníkov patrí medzi do, medzi pracovný čas znamená, že aj dobrovoľní požiarníci prekročia maximálny povolený pracovný čas 48 hodín na týždeň. A to je veľký, veľká výzva pre bez, bez, systém bezpečnosti v členských štátoch a je možné, že sa s tým znemožní dobrovoľná činnosť. Ja ako sociálny demokrat som presvedčený o tom, e, že existujúca ochrana e, zamestnancov a budúca ochrana a podpora dobrovoľníctva sú rovnako dôležité a medzi sebou sa nevylučujú. Jedno nemôže byť ísť na úkor druhého. Pravidlá treba zlepšiť prírodné a iné nešťastie nepo, nepoznajú uh, hranice, nepoznajú ani čas. Nikdy nebudeme mať dosť profesionálnych jednotiek. No a preto musíme urobiť uh, všetko, preto aby sa dobrovoľný systém udržal. Treba uh, harmonizovať, zosúľadiť profesionálne aj dobrovoľné, dobrovoľných požiarníkov eh, a ich pracovného času a možnosti nasadenia. Mechanizmus eh, Európskej únie na, v oblasti eh, civilnej ochrany, projekt RESA EU, predpokladá koordinačné centrum, sú veľmi vítané pri reakcie na veľké e, katastrofy, koordinácia medzi, koordináciu, pre koordináciu medzi členskými štátmi a výmenu dobrých postupov. E, s nimi sme dostali rezervu na úrovni Európskej únie, ktorá doplňa národné systémy a tak e, umožňuje koordináciu zdrojov. Potrebujeme rešpektovať však aj subsidiaritu, treba sa vyhnúť nadmernej regulácii, treba rešpektovať národné tradície a nemôžeme ničiť systémy, ktoré dobre fungujú a ľudia im e, veria. Ja dúfam, e, že kandidát na komisára Janez Linarčič pozná problematiku dobrovoľných e, požiarníkov. Ja dúfam a verím, že pod jeho vedením rezortu budú dobrovoľní požiarníci dobre začlenení do systémov EÚ. Dúfam, že v spolupráci s ďalšími členmi komisie sa ich štatút zlepší. Avšak musím ešte dodať, že dobrovoľníctvo nie je forma práce kvôli problémom, ktoré vznikli kvôli smernici z roku 2003 a rozsudku súdu EÚ nesmieme meniť definíciu eh, zamestnanca alebo eh, príjmať eh, rozhodnutia za členské štáty alebo skupiny štátov a tiež nemôžeme predlžovať maximálny pracovný čas. A preto navrhujem, aby sme hovorili o základnej smernici, ktorá by hovorila o dobrovoľnej činnosti, v prospech verejnej bezpečnosti a preto má vzniknúť štatút, príslušný štatút pre dobrovoľných požiarníkov. Dobrovoľní požiarníci totiž veľmi prispievajú k dobrému fungovaniu spoločnosti, že spoločnosť a aj my a poslanci Európskej únie sme im niečo dlžní a musíme im niečo vrátiť. Ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujem ďalším rečníkom za skupinu Renew. Na 3 minúty pani Miller. Vážená pani predsednička, kolegyne, kolegovia, v podstate môžem len súhlasiť s predrečníkmi. Takáto nová smernica musí byť preverená. Ja by som sa potešila, keby sme tu vedeli zabezpečiť našim eh, požiarníkom istotu plánovania. V Nemecku je teraz 1,1 milióna aktívnych požiarníkov. 95% sú dobrovoľní a len asi 100 je zamestnaných, ale 24 tisíc dobrovoľných. Ja som z veľmi e, vidieckej oblasti a profesionálni požiarníci sa nachádzajú až 150 km od môjho bydliska ale e, nejde tu len o požiarnictvo, kde existuje takáto dobrovoľná činnosť. V celom Nemecku 1,8 miliónov e, rôznych pomocných e, činností v rámci katastrofických scenárov. V Bavorsku je 470 tisíc jednotiek pomoci z toho veľká väčšina sú práve dobrovoľní. Tieto čísla nám jasne ukazujú, že dobrovoľná činnosť je vlastne chrbticou našich záchranných zložiek. Nielen to, práve vo vidieckých oblastiach zohráva dobrovoľná e, zložka požiarníkov e, výraznú súčasť e, spoločenského života. Spájajú sa tu rôzne spoločenské vrstvy, rôzne vekové skupiny. Tento záväzok treba preto podporovať. Dobrovoľnícka činnosť nemá byť frustráciou, ale náplňou Teraz tu máme smernicu o pracovnej dobe. E, hovorili o tom predrečníci. Treba naozaj konštatovať, že dobrovoľná pracovná doba s tou pracovnou činnosťou zo zárobkových e, e zamestnaní nemožno, nemôže byť porovnávaná. Mnohí v Nemecku vychádzali z toho, že dobrovoľné služby jednoducho e, nespadajú do tejto oblasti. Ale teraz tu máme tento rozsudok, ktorý nám jasne prináša starosti a vrázky dobrovoľné požiarnické zložky nemožno, nemožno vnímať ako bežných pracovníkov. Potrebujeme právnu istotu a je istot, a celovecne jasnosť pre dobrovoľníkov. Bohužiaľ je tomu tak, že vôbec tu e, sa nevieme posunúť ďalej a v nám všetkým v dobrovoľných činnostiach zostáva len tento vágný výhľad, že na európskej úrovni sa nájdú riešenia. Náš systém dobrovoľných služieb sa osvedčil a preberá dôležitú funkciu v sociálnom, e, e sociálnych štruktúrach. Musíme nájsť riešenia, aby záväz, e, činnosť dobrovoľná bola nepodmienená a mohla byť e, celoeurópsky vykonávaná. Veľmi pekne ďakujem ďalším rečníkom za ID skupinu na 3 minúty, pán Ryle. Frau Präsidentin. Pani predsedníčka, milí prítomní, 14 členov tohto parlamentu, ktorí ste tu, vítam vás a srdečne aj zastupcov dobrovoľných eh, požiarnických zborov. Dobre, že ste prišli sem do Štrasburgu. O čom dnes diskutujeme? Hovoríme o budúcnosti dobrovoľných požiarných zborov v Európe, o bezpečnosti Európe vlastne hovoríme. Som tu nový a rátal som s tým, že sa tu bude diskutovať všeličo, čo ľuďom nielen pomáha v Európe, ale škodí. Ale naozaj takáto výrazná vec, to som si nevedel predstaviť. A pýtam sa, čo zastupcovia si, dobrovoľných požiarníkov si myšľa, keď vidia to, že takáto dôležitá téma sa po tretej hodine zo za účasti 14 poslancov diskutuje. Nezaslúžili si viac, viac pozornosti, viac podpory? O čom tu vlastne hovoríme? V Nemecku je to 1,1 milióna ľudí, ktorí sú v, dobrovo- v, v požiarných zboroch. 95% z toho sú na dobrovoľnej báze a my ich potrebujeme. Robia dôležitú činnosť, nejde o bezpečnosť, ide o spoloč- spoločenský život. Oni sú jadrom našeho života na vidieku. Tieto záväzky si vyžadujú podporu. Hovoríme o potrebe podpory tejto oblasti a robíme presný opak. Teraz, keď o tom hovoríme. Započítavanie pracovných dôb, kde začneme, kam to bude pokračovať čo potom jednotlivé e, formálne funkcie e, zastupcovia karnevalových e, asociácií a čo ľudia, ktorí sa angažujú v športových zväzoch, to treba naozaj vysvetliť. Ako vôbec môžeme o takých hlúpostiach hovoriť? O úplne cudzích témach. Nikoho nezaujímajú. Jednoducho my problémy sami vyrábame. A to je vlastne v centre EÚ. A ja tu jasne žiadam, nedotýkajme sa dobrovoľných E, e, týchto požiarných zborov a činností. Bezpodmienečne. Veľmi pekne ďakujem ďalším rečníkom za skupinu EKR. Na dve minútky je pán Brudzinski. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani. Veľmi pekne ďakujem. Pani predsedajúca, dámy a páni, Polsku hovoríme hovoríme o tom, že ľudia by si mali pomáhať v núdzi a dobrovoľnícke zbory majú práve v tomto ohľade dlhú históriu. V Polsku máme storočnú históriu dobrovoľníctva a práve dnešná diskusia tu na pléne ukazuje, že sa snažíme vyliať e, dieťa, že sa snažíme vyliať vaničku aj s dieťaťom a celé storočie sa im darilo si manažovať svoj čas, keď zachraňovali ľudské životy, vrátane toho svojho. My máme v Poľsku vyše 16 tisíc dobrovoľných požiarníkov. Viac ako 4000 jednotiek dobrovoľných hasičov, podporuje profesionálne zbory. Požiarníci sa takýmto spôsobom zúčastňujú práce záchranných zložiek a takto a celkový počet osôb je 700 e, tisíc, teda tých, ktorí participuje na práci záchranných zložiek. Ako sme dnes počuli, dobrovoľníctvo. Dobrovoľníci často pôsobia aj vo vidieckých oblastiach a prispievajú k utužovaniu väzieb medzi miestnymi ľuďmi. Ako minister som bol v poľskej vláde zodpovedný za hasičské služby a Nedávno došlo k modernizácii celého požiarného zboru. U nás v krajine vláda zaviedla aj príslušnú legislatívu, vďaka ktorej je, je možné podporovať dobrovoľný charakter práce požiarníkov. Želám dobrovoľným hasičom všetko dobre. Veľmi pekne ďakujem ďalším rečníkom za QNGL. E NGL je na 3 minút, na 3,5 minútky pani Peletie. Merci, madame la présidente. Alors, aujourd'hui... Ďakujem. Dnes uh, ma teší, že tu sa snažíme zviditeľniť to, čo inak nevidieť. Naše pohľady sú zvyknuté e, na pohyb požiarníkov, a nich nevnímame. Vo všetkých e, členských krajinách ich vidíme pri požiaroch alebo na pokraji ciest pri nehodách. Je to naozaj vec, ktorá je poslaním. O kom vlastne hovoríme? Keď hovorím, e, e, o nich hovorím o ľuďoch, ktorí reagujú na výkriky zú, e, zúfalstva, po, žiadanie o pomoc, či už prší, či sneží. Všetci občania, e, keď potrebujú pomoc, tak oni budú tu, budú tu na to, aby vám pomohli, zachránili váš život. To sú naozaj práve požiarníci. Ešte včera, ak ste išli verejnou dopravou tu v parlamente, určite ste videli eh, práve takýto výkrik o pomoc na trase. Eh, myslím si, že je na čase v tomto eh, zhromaždení poďakovať týmto ľuďom. A dodám, že vo Francúzsku je štrajk a ten si zaslúži našu podporu. Vo Francúzsku, ako aj v mnohých iných krajinách, veľká väčšina zásahov robia dobrovoľníci. 80 uh, e, oni dostávajú e, nejaký poplatok, ale ako im chceme naozaj dať skutočné uznanie, ktoré si zaslúžia? Počas služby nedostávajú žiadne e, pri príspevky na dôchodok, žiaden ochranný štatút. Nemôžeme akceptovať, aby títo ľudia vlastne boli takto e, zneužívaní. Musíme si splniť našu zodpovednosť. Predčerom som e, diskutovala s jedným z týchto požiarníkov z oblasti Atlantických Pyrenejí u nás vo Francúzsku. Mladý dobrovoľník, 21 rokov, popálený na mnohých častiach e, tela e, pri snách zachrániť ľudí. Teraz dostáva dnes 9 e, tisíc eur, pretože lekári povedali, že to nie je v rámci jeho práce. Ak by ste vy boli zachraňovali, položím vám otázku, ktorý, ktorý by ste dnes nesedeli v týchto pohodlných kresách, keby ste mali byť na jeho mieste, slabo za, zabezpečený, Museli by ste sa e, siahnuť po vlastných prostriedkoch. Tento štatút naozaj sa spochybňuje e, na základe rozhodnutia, e, ktorý uznáva kvalifikáciu takýchto pracovníkov v zmysle smernice, pokiaľ ide o obmedzenie pracovného času. Len si môžeme vážiť tú trajektóriu. Treba však hĺbkové zmeny organizácie a vidím u mnohých e, tých, ktorí e, naozaj zneužívajú zisky. Naozaj sa miliť, dobrovoľnícky štatút nie je riešením. Treba sa vrátiť naozaj k službám vo verejnom záujme. Tí, ktorí nás dnes chránia, potrebujú naozaj, aby sme aj my ich chránili, pomohli tým, e, ktorí chránia iných, aby oni neprišli o životy. Veľmi pekne ďakujem ďalším ročníkom na Pani Brune. E, Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Ja by som na úvod chcela poďakovať komisii za toto oznámenie, e, ktoré sme veľmi, alebo teda ja som veľmi očakávala na tento, e, na túto veľmi citlivú tému v tomto dnešnom vystúpení. To je moje prvé vystúpenie, pretože som úplne nová poslankyňa Európskeho parlamentu, dovolte mi venovať sa trom eh, bodom. Poprvé, rada by som pripomenula, že 1,3 eh, milióna dobrovoľných požiarníkov eh, že v Európskej únii je veľa mm, požiarníkov. Chcela by som im poďakovať za to, že mm, bojujú proti prírodným katastrofám No, prípad Macaka na súde veľmi dôležitý. Tento rozsudok je zásad, má zásadný vplyv na pracovný čas, na tú veľmi špecifickú činnosť. V tomto kontexte je dôležité, že prvé objasnenie je viac ako vítané. Ďakujeme veľmi pekne za to, pani eh, komisárka. Čo sa týka druhého bodu, ja som vás veľmi pozorne počúvala, no a eh, komisia zohľadní špecifika národných modelov. Ja som tiež počula, že ste eh, povedali, že je dôležité rešpektovať princíp subsidiarity. Z toho sa teším. Tento prístup umožní zachovať teda organizáciu koordináciu našich bezpečnostných služieb a zachová možnosť mobilizovať mužov a ženy v naliehavých situáciách v celej európskej úrovni. No a čo sa týka tretieho bodu, tak všeobecnejšie dnešná rozprava je príležitosťou pripomenúť nevyhnutnosť podpory mechanizmov civilnej bezpečnosti vhodnými mechanizmami e, musíme e, podporiť koordináciu našich systémov. Potrebujeme e, mechanizmus civilnej bezpečnosti, rôzne krízové scenáre a tiež zdieľanie informácií. Ja by som chcela vyjadriť svoju spokojnosť s touto výmenou, zachovať národné systémy E, systémy civilnej bezpečnosti, e, pretože niektoré sú založené na dobrovoľnosti a e, solidarite. Treba však aj zdynamizovať tie schopnosti Európskej únie na účinnú úroveň. No a ja budem, ja sa preto zasadzujem za služby, ktoré chránia občanov, ktoré podporujú angažovanosť občanov a ktoré konkrétne môžu podporiť túto solidaritu. Ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujem. Ďalším rečníkom na dve minúty je pán Chuše. Merci. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Vážení kolegovia, um, dobrovoľní požiarníci pripomínajú, že každodenne muži a ženy, dobrovoľní požiarníci, obetujú čas svojho života na túto činnosť. Mnohí, mnohí z nich sú podnikatelia, SZČO, polnohospodári a všetci ľudí pomáhajú. No a angažovanosť, ich angažovanosť v prospech spoločnosti však nie je odmeňovaná. Každodenne pri každom zásahu musia čeliť rôznym útokom No, ich situácia sa zdá nelepší od posledného vystúpenia eh, Marine Le Pen k tomuto, eh, k tomuto problému. Eh, rozsudok Európskeho súdneho dvora situáciu komplikuje. No a z rozpočtových dôvodov profesionalizácia celkovanie nie je možná civilná bezpečnosť, verejná bezpečnosť je v kríze, nie je možné ju e, zaistiť. Kor francúzov e, model e, civilnej bezpečnosti je založený na dobrovoľných požiarníkoch, ktorí tvoria 80 požiarníkov vo Francúzsku. Celková profesionalizácia nie je, nie je vítaná, preto treba prijať špecifickú špecifickú smernicu počas tohto mandátu. No a nad rámec eh, právnej debaty eh, tu eh, výzvy spoločenské a politické. Dobrovoľní požiarníci sa dnes angažujú svojho vlastného rozhodnutia chrániť spoločnosť. No a to, aby sme predišli kríze, je dôležité podporovať občianskú angažovanosť a dobrovoľných požiarníkov v celej Európe. No a preto skupina ID a Rassemblement National pod vedením Marine Le Pen sme predložili návrh o Národnej federácii dobrovoľných požiarníkov vo Francúzsku. Veľmi pekne ďakujem. Akceptujete modrú kartu od pani Valevskej? Mr. Rouge, will you... Pán Rouge, akceptujete modrú kartu od pani Zalevskej? Nech sa páči. Pani Zalevská, máte slovo. Vážená pani predsednička, pani komisárka, dámy a páni, ja by som rada poďakovala pani komisárke za um, jej slova za hol, ktorý vzdala dobrovoľným požiarníkom, za to, za to, že zdôraznila v rámci akej, akých rozmanitých situácií tieto zložky pôsobia v EÚ. Ja si ja si myslím, že tá situácia, ktorá tu nastala, môže skomplikovať štatút dobrovoľných hasičov. My v Poľsku máme obavu, že dôjde naozaj k, k poškodeniu e, toho, ako to v súčasnosti funguje. Ja e, musím povedať, že za uplynulé tri roky sme e, vynakladali viac a viac prostriedkov na to, aby sme tieto zložky podporili a a skutočne každý deň musíme e, vzdávať hold. Prepačte, že vás prerušujem, ale modrá karta e, je len na pol minútu. Takže pán Huže, nech sa páči, želáte si vyjadriť k tomu, čo tu odznelo? Prepačte. Budeme pokračovať. Ďalším rečníkom na minútu a pol pán Zambasky. Ďakujem. Vážená pani predsednička, vážení kolegovia, pani komisárka, za uplynulých 7 rokov sme boli svedkami mnohých incidentov, mnohých incidentov, eh, kde došlo k ohrozeniu bezpečnosti našich občanov. Boli sme svedkami eh, zničujúcich požiarov, dobrovoľní hasiči e, pomáhajú e, profesionálnym zložkám. Ja sám som participoval na hasení lesov ako dobrovoľný hasič. Nie je to jednoduché. A naozaj táto e, komplikovaná legislatíva teraz e, stiaží existujúci štatút dobrovoľných hasičov. Európsky súdny dvor sa rozhodol, že pohotovostný režim musíme vnímať ako pracovný čas. To ale bude znamenať, že požiadníci budú mať dve práce. Pre každému je jasné, že um, k akým problémom to všetko povedie. Smernica o pracovnom čase bola ale pripravená v inom kontexte a určite by nemala demotivovať či nejakým spôsobom ohrozovať požiarníkov. Pri všetkom rešpekte k Európskemu súdnemu dvor, dvoru, tak by sme e, nemali e, dovoliť to, aby, sme, aby, aby, aby nás to nejakým spôsobom vyhodilo z rovnováhy. Um, mali by sme pracovať na riešení, aby sme sa vyhli ohrozeniu štatútu dobrovoľných hasičov. Ďakujem veľmi pekne, pán Zlotovský, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička, dámy a páni, pani komisárka. Nie je nás tu už veľa v sále, ale zastupujeme politické, politické strany a všetci tu hovoríme jednotným hlasom. Je pravda, že, dobrovoľ, že dobrovoľníctvo je dôležitou súčasťou práce záchranných zložiek v, Euró- v Európskej únii, v jej členských štátoch a um, títo ľudia samozrejme idú s kožou na trh a v mnohých oblastiach, napríklad v Poľsku, je história prvých požiarných, straň, e, požiarných staníc. E, teda mnohé požiarné stanice majú viac ako 100 rokov. Ak sme tu teda dnes takí zjednotení, tak by som rád pani komisárka zdôraznil, že naozaj súhlasím s pánom Berglezom v tom, keď povedal, že e, dostávame veľa od požiarníkov a takisto im to musíme vrácať aj späť. Ďakujem veľmi pekne. A teraz opätovne odozdávam slovo pani komisárke Tisanovej. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Vážené poslankyne, vážení poslanci, pozorne som si vypočula vaše vystúpenia a dúfam, že sa mi a vypočula som si obavy, ktoré tu odzneli v spojitosti s ohrozením štatútu. Dobrovoľný hasiči sú, sú súčasťou záchranných zložiek a civilnej ochrany, prispievajú k efektívnosti týchto služieb. A toto je samozrejme neoddiskutovateľné a ja môžem len doplniť, že skutočne osobne si veľmi vážim ich, ich odhodlanie, ich prácu. Pokiaľ ide o, o organizáciu práce týchto zložiek, Nuž to zostáva v kompetencii členských štátov je dôležité ochra- ochraňovať ich zdravie, bezpečnosť pri práci a je dôležité ubezpečiť sa, že štatút dobrovoľníctva e, nebude využívaný na obchádzanie pracovného práva. Existujúce práva ponúkajú flexibilitu, tak ako som v úvode vysvetlila. Teraz za mňa môžem povedať, že som veľmi rada, e, alebo teda, že veľmi, veľ, veľmi rada eh, si prediskutujem s členskými štátmi, alebo teda, že umožním vznik platformy, v rámci ktorej by si členské štáty mohli vymeniť svoje názory v nadväznosti na uvedený rozsudok. Ehm, francúzsky SIMET a asociácia požiarníkov tiež navrhla niekoľko návrhov. Neviem, či to je najlepšie riešenie, ale určite porozumiete aj tomu, že ako členka odchádzajúcej komisie sa nedokážem v tejto chvíli zaviazať k ničomu za budúcu e, komisiu. Nedokážem sa teraz zaviazať tomu, že e, tento návrh bude prijatý, ale samozrejme počas e, ale e, samozrejme môj následník bude určite s vami pokračovať v tejto diskusii. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem pani komisárka. Končím dnešné zasadnutie. Zápisnica bude predložená parlamentu na schválenie na začiatku ďalšej schôdze. Pokiaľ nemáte žiadne prípomienky a Samozrejme, všetko bude, všetky uznesenia budú postupené náležite. E, konštatujem, že zasadnutie je odročené. Ďakujem veľmi pekne, dovidenia.